Uh, Dámy a páni, prosím, posadajte si všetci. Už máme časový skos, približne 15 minút. Ešte čakám na spolupredsedu Gea Michela. Well, we'll make a start. Um... Tak začneme. Dnes sa uskutočňuje poprvýkrát vypočutie v Európskom parlamente vo výbore pre rozvoj o mimoriadne dôležitej tematike. Je to až také dôležité, až sme na to trochu pozabudli. No a keďže sme na to pozabudli, tak je dôležité pripomenúť si, že je to zá, je základom prosperity uh, západu a to je uh, majetok a vlastnícke práva je základom bohatstva Belgická, Európy, Veľkej Británie a Spojených štátov. No a nie kvôli tomu, že prišli ľudia s peniazmi a 0,7% HDP e, dali Európe alebo USA, tak nie kvôli tomu začali prosperovať a bohatnúť. No a ak sa pozrieme na históriu rozvoja, tak tá klasická história a príbeh je taký, že e, kúsok zeme, e, ktorý nikto neobýval, len nejaké divoké kmene, bez ulic, infraštruktúry, škôl, e, elektriny, skutočne bez ničoho, sa v priebehu 150 rokov e, zmenilo z neobývanej krajiny na najbohatšiu krajinu sveta. A to je história rozvoja a história USA. Ľudia, a to nie vzdelaní ľudia, ale utečenci z Európy, e, to dokázali. Boli to ľudia, ktorí neprišli s ničím, ktorí mali len svoje usilovné ruky, tvrdo pracovali. A dokázali to ľudia, ktorí chceli zrealizovať zmeny a ktorí tvrdo pracovali na to, aby sa zlepšila ich situácia. Ale nič z toho by sa im nepodarilo, ak by nemali nejaké právne štruktúry, ktoré im dali možnosti a schopnosti zmeniť tvrdú prácu na kapitál. Kapitál na bohatstvo, bohatstvo na majetok a majetok na moderný kapitalistický systém. Bez tohto zostupu, tak nič, čo my považujeme za napríklad v Bruseli samozrejme, že chceme mať vlastný, vlastný domov, chceme vlastniť nejaký pozemok. Všetko to považujeme za samozrejme v Európe a v USA. Kupujeme akcie, podiely, ktoré sú len kúskom papiera, ale vytvárajú bohatstvo. Alebo nie, tak ako sme svetkami v poslednom čase. Nož ale faktom ostáva, že to sú všetko nástroje, ktoré zmenili, zmenili eh, a vytvorili európsku civilizáciu. No a to sa všetko podarilo kvôli eh, právnej štruktúre, ktorá vytvorila vlastnícke práva, ale keď sa pozrieme na rozvojové krajiny, tak absolútne ignorujeme to, že tam nič také neexistuje. No a divíme sa, a prečo e, miliardy a miliardy eur pumpujeme do rozvojových krajín, hlavne do Afriky, a nič sa nemení. Nič sa tam nemení, pretože oni nemajú štruktúry na zhromažďovanie kapitálu a bohatstva a na odovzdávanie nasledujúcim generáciám. No a krajiny, ktoré to majú, dokázali nájsť východisko a porazili chudobu. Krajiny, ktoré to nemajú, sú stále závislé od cudzej pomoci. Ak toto nepochopíme, tak len plitváme našim časom. Musíme to zaviesť. A Takto sa vlastne z Európy a Ameriky stali prosperujúce krajiny. Takže ja myslím, že je veľmi dôležité, že dnes po obede ešte stále čaká na svojho spolupredsedu. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, ako eh, túto starú koncepciu, túto starú eh, predstavu v, v Veľkej Británii bola pôda zadarmo eh, boli tam ľudia, ktorí vlastnili e, malé podniky, ktorí mali právo tieto predávať, viedli svoje účtovníctvo, e, platili dane, to je trochu smutné, ale tak to je. Nuž, e, toto všetko my považujeme za samozrejme. Ale potom v rozvojových krajinách absolútne zabúdame na skutočnosť, že tam nič takéto neexistuje. Takže toto je opatrenie na budovanie základov. A dnes po prvýkrát Európsky parlament sa zaoberá touto otázkou. Vo svete sú ľudia, ktorí sa ujali tejto úlohy a riešajú a v kontexte Európskeho parlamentu. Myslím, že po prvýkrát sa na to pozeráme z aspektu rozvoja. Dnes budeme mať tú čest a uskutočnia sa dva, dve panelové diskusie. Jedna sa bude zaoberať vlastníckými právami a vlastníctvom majetkom a kľúčovými eh, výzvami pre programy reforiem vlastníctva v rozvojových krajinách. Budeme sa zaoberať konkrétnymi nástrojmi a konkrétnymi príkladmi eh, priamo z terénu a to konkrétne z Rwandy a Madagaskaru. Dnes jedným z našich panelistov je Clayton Schaefer. Jeho otec Peter Schaefer boli prie priekopníkmi eh, v oblasti eh, definície vlastníctva a vlastníckých práv v USA. Peter Schaefer spolupracoval s Helenom Bisotom, ktorý je známym e, expertom a e, ekonómom, ktorý napísal množstvo publikácií a kníh o tom, prečo kapitál sa zhromažďuje, prečo niektoré krajiny sú bohaté a niektoré chudobné a ako, a ako zaviesť majetkové vzťahy a vlastníctvo Eh, aj v rozvojových krajinách. No a už prišiel môj kolega Gay Mitchell. No a v tomto kontexte Hernando Di Soto eh, vyvíjal svoju prácu, Clayton Schaefer v tom pokračuje a chcú ju prakticky aplikovať priamo v teréne. Takže Clayton Schaefer eh, ktorý je riaditeľom skupiny Global Land v USA. Je absolventom Univerzity v Georgi a rovnako Univerzity v Havane. V šlapajách Baracka Obamu. Takže Clayton máte slovo, povedzte nám, čo robíte, prečo to robíte a čo si myslíte, že my by sme mali robiť. Ďakujem pekne. Dnes by som rád hovoril troška o tých základoch, hlbokých základoch <clears throat> voľných hospodárstiev, ako boli stanovené. Mnohé krajiny investovali veľa peňazí, pokiaľ ide o majetkové záležitosti a majetkové práva v minulosti, ale nedosiahli tie výsledky, ktoré sme očakávali. Obhajcovia práv majetkových, Kanada, Spojené štáty nás uistovali, že e, budeme svetkami transformácie, pokiaľ ide o majetkové záležitosti aj v tých rozvíjajúcich sa e, krajinách, ale prečo k tomu nedošlo? Ja pracujem v rámci Global Land Group, je to konzultačná technologická spoločnosť, e, ktorá sa sústredí na nízkonákladové katastrálne mapovanie a bezpečné mikrofinancovanie. Mal som možnosť oboznámiť sa s tuctami, desiatkami programov pozemkovej reformy registrov majetkových a mapovacích programov a dneska sa chcem podeliť o to, čo fungovalo podľa mňa, čo nefungovalo, odzodpovedať na niektoré otázky. Je tu prvá, e, prvá vec, ktorú, prvý postulát. E, majetkové práva vždy budú politicky sporné, pretože ľudia vždy súperia a konkurujú o e, zdroje, ktoré sú obmedzené. Toto bude neustály problém. Väčšina programov bude e, tiež sporných a bude tam otázka malých e, vlastníkov, ktorú bude treba riešiť. A takisto sa treba zaoberať napríklad aj mestami, ktoré e, vstupujú do majetkových práv svojich občanov a ktorí napríklad vyháňajú niektorých zo svojich pozemkov. Väčšina programov, ktoré sa týkajú majetkov, sa nesústredia na práva malých držiteľov majetkov a nestanovujú systémy, ktoré by umožňovali umožňovali e, nákladovú efektívnosť. Tento konkrétny problém je vec, ktorú my chceme riešiť tým, že použijeme technológiu, ktorá e, rapidne znižuje náklady na registrovanie. Čiže e, náklady na zozber dát, ktoré sa týkajú vlastníctva, parciel a k komu patria, to je veľmi dôležité, hlavne keď riešime parcely, ktoré nestoja viac ako 2000 dolárov. Čiže taký geologický prieskum, ktorý to zmapuje, to by e, bolo veľmi dobré. Avšak e, je ťažko realizovateľné také, takéto opatrenie v mnohých kontextoch. Snažíme sa teda náklady na registráciu znižiť na primeranú úroveň. Robíme to formou GPS, e, satelitného zobrazovania, technológií, ktoré e, sa stali dostupným len za niekoľko posledných rokov a naozaj máme možnosť dosiahnuť pokrok, pretože došlo k zmene paradigmy základných faktorov. A e, ďalšia vec, spoločenstvo, ktoré poskytuje pomoc, sa snaží sústrediť na intervencie z hora dole, nejakým spôsobom ignoruje tie majetkové pomery v rámci jednotlivých e, komunít. Tam nie sú tak správne štrukturované, ale takisto ignoruje otázku držby a bezpečnosť alebo zabezpeky. Sú tu spory e, aj právomoci, súdnej právomoci, pokiaľ ide o zadefinovanie vlastníkov a toto spôsobuje problémy. Predpokladám, že všetci tí, ktorí ste tu, tak žijete buď v byte alebo v nejakom apartmáne a ako náhle ste podpísali zmluvu o vlastníctve, tak ste si udali niekde do šuflíka, ale je to viac ako len kus papiera. To sú vlastne garancie zo strany vlády, pokiaľ ide o práva uši, užívať nejaký majetok. V, západ, na západ, v západnom svete je taký, takáto garancia pomerne kredibilná, ale nevždy tak bola. Nevždy sme sa mohli spoliehať na takýto spôsob nadobnutia pozemkov. Napríklad v Spojených štátoch eh, veľká väčšina, eh, veľkú väčšinu eh, usidlovali skvotery. Jednoducho prišli, usadili sa, a začali pestovať nejaké plodiny, počas rokov sa z toho stala nejaká komunita a potom vláda uznala ich práva a boli tam nejaké e, predkupné práva alebo práva predkupné alebo prednostné, ktoré oni mali a potom mohli následne túto pôdu užívať a stali sa aj vlastníkmi. Fakt, že e, majetky, ktoré sú tu v Bruseli alebo v Európe, tie sú sprevádzané právnymi dokumentami a tie znamenajú, že vlastne aj sa uznávajú vaše vlastnícke práva, tak to ste v menšine, ste v menšine z tohto pohľadu mnohí e, vlastníci čelia nebezpečenstvu, že budú, povedzme, vyhostení, ale teda že im bude odňaté ich, ich bývanie. V mnohých prípadoch vidíme aj zo strany e, lokálnych vlád e, istý, nátlak a smerom na vlastníkov a tí ľudia musia s týmto žiť. Žijú pod hrozbou, že ich majetkové práva nebudú dodržiavané podľa teoretikov majetkových práv takáto neistota, pokiaľ ide o držbu, e, znižuje e, ochotu investovať, takisto znižuje schopnosť financovať, aj napriek tomu, že banky sú na to pripravené a e, nutí to vynakladať peniaze na obhajobu svojich práv. Čiže jednoducho celé roky strávia takíto ľudia návštevou úradov a snažia sa obhajiť existenciu svojej štvrte alebo svojich majetkov Myslím si, že takáto teória je celkom e, v poriadku. V prípade, že sa nám podarí takáto neistotu odstrániť, tak to bude mať veľmi silný účinok na živobytia a životy tých ľudí, e, ktorým bude poskytnutá e, bezpečnosť, pokiaľ ide o vlastníctvo. Ale z nášho privilegovaného pohľadu západného sveta sa ťažko, cháp, ťažko už si spomíname na to, ako sme vlastne sa dostali k takejto pozícii. A my to verme tak, že trhové hospodárstvo je to dominantnou formou, v rámci ktorej prebieha aj majetkové právo. Avšak mnohé veci, mnohé fenomény sú pomerne nové, pokiaľ ide o tento, tento, tieto záležitosti. A musíme sa pozrieť na to, ako pochopiť tento prechod od e, toho hospodárstva, ktoré vlastne pridelovalo, ktoré odozdávalo majetok a ktoré ho sprístupňovalo ľuďom. Čiže v krajine, kde je nejaká parcela prázdna, alebo teda kde nie je jasné, kto je e, vlastníkom, tam e, veľmi ťažko sa tieto veci upravujú a tam len ťažko môžete požiadať napríklad banku o úver. E, celé, celá tá výstava trvá celé roky a je neisté, že či to stávate vlastne na pôde, ktorá by ste boli oprávneným vlastníkom. Ako vlastne môžeme teda riadiť tento proces usídlovania takého chaotického, ako vytvoriť systém, infraštruktúru, ktorý by umožnil registrovanie takýchto práv a ich zabezpečenie. Tu problémom je, že keď my exportujeme naše rozvinuté e, systémy e, v rámci poskytovania rozvojovej pomoci a technickej pomoci do rozvíjajúcich sa krajín, tak exportujeme vlastne hotový produkt. Neexportujeme, neexportujeme však systémy, na ktorých sme my boli závislí v čase, keď sme vydávali, e, budovali tento model. Čiže všetky moderné trhové systémy sú historickým výsledkom e, predlžovaného súperenia medzi rozdelenými, rozdelenými konkurenčnými stranami. Keď my ako outsideri, alebo teda ľudia zvonka nejakým spôsobom zasahujeme do rozvojových krajín, tak e, sme nejakým spôsobom na niekoho strane e, v takomto konflikte. Otázka, či sme schopní to riešiť, ale tie dôsledky, ktoré z toho plynú, sú často neželané, hlavne keď sa prikloníme na nesprávnu stranu v takomto konflikte pokiaľ ide o tieto exportovanie takýchto záležitostí, tak často naivne predpokladáme, že budú importovať naše riešenia. Niekedy to funguje, keď sú e, tie podmienky priaznivé. Niekedy aj tie najlepšie nastavené systémy a programy e, vytvárajú priestor na spreneveru a odsudzenie majetku. E, Zaza znova sme svedkami, ako boli používané napríklad takéto systémy na krádež aktív. Napríklad sa tak dialo na Filipínach. To viedlo k 50. rokoch e, k povstaniu HUK a takisto to viedlo k nepokojom moslimskej komunity v 70. rokoch. A z toho zišla vlastne Al-Qaida ako globálna sieť teroristická. Najhorší scenár podľa mňa je, keď budeme nakoniec asistovať štátom, ktoré sú preukázateľne skorumpované a budeme nejakým spôsobom pomáhať im e, naďalej udržiavať autoritu nad e, spoločnosťami, ktoré si majú vládnuť sami kľúčový bod, ktorý tu chcem spomenúť, e, že konflikty o pozemok e, peer-to-peer -peer, medzi teda rovnými stranami, to znamená susedmi, e, ktorí bojujú o stanovenie hraníc v kontexte etablovanej komunity, tak to nie je hlavný problém v rámci rozvojového sveta. Keď vznikajú takéto konfrontácie, tak zvyčajne ich riešia samotní susedia alebo lokálne úrady. Čiže takýto proces konfliktu medzi jednotlivými typmi užívateľov je oveľa obvyklejšie e, v niektorých takýchto prípadoch, že to vzniká tento konflikt v rodinách. E, sú to otázky, ktoré sa týkajú dedictva, alebo je to ešte náročnejšie v prípade procesu registrácie, ktorý je ťažkopádny. Keď nie je nejaký fungujúci trh, kde sa dá predať alebo kúpiť nejaký pozemok, tak e, je to veľmi zlé. Alebo dokonca sme svedkami odňatia majetku ako v Afrike, kde jednoducho im e, pozostalým alebo pozostalým pozosnulom odňajú, odňujú, od, odnímajú majetok. Avšak najrozšírenejší a najtypickejší príklad konfliktu o pozemky a o krajinu sa deje medzi e, malými držiteľmi majetkov a štátom. Vynikajúca, vynikajúci dokument EÚ, ktorý sa nazýva Land Policy Guidelines, hovorí o tom, že len policies express eh, the political choices made concerning distribution of power between the state, its citizens and local systems of authority. Musím sa špeciálne postarať o to, aby takéto programy rozvojovej pomoci nemenili distribúciu moci eh, na prospech štátu a jednotlivcov alebo korporácií, ktoré to môžu ovplyvňovať. Neexistuje žiadny mechanizmus eh, v rámci nástroja alebo sady politík, ktoré by dokázali brať vlády na zodpovednosť za korup- za korupčné praktiky, za svojvoľné eh, vyhostovania alebo teda odňatia majetku. Často eh, mnohí títo príjemcovia sú multinárodné spoločnosti, ktorí z toho profitujú. Moja organizácia pracovala na tom, aby eh, spravila systém, ktorý vychádza z Google Maps softvéru a tým nejakým spôsobom sleduje konflikty o pozemky a o, o pôdu Takisto voláme po vytvorení globálneho registra majetkov a verím, že toto zvýši transparentnosť a viditeľnosť aj smerom k vládam a korporáciám. Toto by pomohlo k štandardizácii a vytvoreniu si noriem, pokiaľ ide o politiku pozemkov. To je veľmi dôležité, my sa pomaly zozbieravame skúsenosti z celého sveta a sme svedkami toho, že sú isté údaje, ktoré musia byť zahrnuté do registrov vlastníctva, ktoré sú overiteľné. Čiže počas predchádzajúcich rokov sme tvorili taký kľúčový dátový štandard a Medzinárodná organizácia pre normalizáciu eh, o niekoľko týždňov bude publikovať návrh tohto dokumentu. To bude taký kompletný dokumentačný štandard, pokiaľ ide o pozemkové alebo majetkové práva. Treba zaručiť, že eh, naše pozemkové registre sú interoperabilné a že ľudia môžu prechádzať eh, z jednej jurisdikcie do inej, bez toho, aby sa obávali, bez toho, aby mali nejaký zmetok v tom, ako fungujú, ako sú nastavené tie jednotlivé systémy. Ďalšia dôležitá charakteristika globálneho registra pozemkov je, že by umožnil e, samovládnym komunitám uplatniť si svoje práva a nejakým spôsobom e, uplatniť si ich aj voči tým, ktorí ich spochybňujú. My teda pracujeme na tom, aby sme vypracovali tú sadu nástrojov, náradí, ktoré pomôžu pri mapovaní a pri zbieraní informácií a komunity takto budú môcť e, získať kontrolu nad e, registráciou pozemkov s pomocou mimovládneho sektora, mikroorganizácií, mikrofinančných organizácií, úverových, ktokoľvek. E, spolupracujeme s indickou mimovládnou organizáciou, používame napríklad GPS, mapujeme parcely v zalesnených oblastiach v Indii a rád sa o tom podrobnejšie pobavím v rámci kola otázok a odpovedí, ak budete chcieť technickejšie informácie. Na záver chcem povedať, že právo na vlastníctvo je suverénnym právom. Ja sa domnievam, že právo na vlastnenie majetka je, majetka je vlastne ľudským právom základným, nevyhnutné z pohľadu formálnej identity, z pohľadu dobrého života. Je nevyhnutné vybudovať aj inštitucionálnu štruktúru, ktorá ochráni vlastníkov pred nejakými problémami v tejto chvíli môžeme aspoň začať riešiť niektoré skutočné problémy koordinovaným spôsobom a môžeme nejakým spôsobom poskytnúť aj právnu ochranu pre tých, ktorí mi odňatý majetok. Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú prezentáciu na úvod našej diskusie. My sa tu e, nesnažíme e, nájsť nejaké riešenie, e, ktoré by vyhovovalo všetkým konkrétnym prípadom. My sa snažíme eh, nájsť eh, nejakú všeobecnejšiu eh, formuláciu toho, čo zatiaľ v rozvojovom procese Západ nevníma. Tí istí ľudia, Claytonovi ľudia, odhadli, že hodnota neregistrovaných pozemkov ktoré sa používajú v súčasnosti v rozvojových krajinách, vrátane slamov. Toto sú proste veci, ktoré, mm, pozemky, ktoré nie sú vôbec registrované. Je to niekoľko tisíc dolárov až 10 tisíc dolárov e, za pozemok. A tá celková suma, celková hodnota neregistrovanej pôdy, ktorá je mm, mimo e, nejakého systému registrácie, a je to 13 triliónov amerických dolárov. To je suma e, väčšia než New York, než, než dajú dohromady londýnska, newyorská a frankfurtská burza. A našou úlohou, našim cieľom je tieto pôdy registrovať tak, aby sa z toho, mohol stať, e, aby sa z toho mohlo stať aktívum a to by pomohlo rozvojovým krajinám. Možno to bude raz Afrika, ktorá nám bude pomáhať e, vymaniť sa z krízy, pretože oni to bohatstvo majú. Jediný problém je v tom, že to nie je nikde zapísané, že to nie je kapitalizovateľné, že sa uh, z toho nedá žiadnym spôsobom ťažiť. Čiže pán Clayton a ďalší sa snažia o to, aby toto bohatstvo bolo využiteľné, aby prinašalo prínosy tým najchudobnejším v rozvojových krajinách. Ak dovolíte, pán spolupredseda, chcete niečo povedať? Ak nie, v tom prípade si dovolím vyzvať pani Augustínus, ktorá pracuje v UN Habitate, zaoberá sa pôdou a pozemkami a ja tu teraz vyzvem, aby sa ujala slova, aby nám povedala, ako vytvoriť pozemkové nástroje na implementáciu eh, takých pozemkových politík, ktoré budú v prospech chudobných. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pánovi Devovi a pánovi Mičelovi za pozvanie na dnešné verejné vypočutie o, o pôde v rozvojových krajinách, o pozemkových právach, o majetkových právach. Ja som sa vrátila z stretnutia s irakskou vládou. Tam sa vlastne snažia teraz, pokiaľ ide o pozemky, prejsť od centrálneho riadenia k trhovému systému. Jedným, jedno z hlavných víziev v 21. storočí je prejsť od tých chaotických miest, ktoré sú bežné v rozvojových eh, krajinách a vytvoriť takú nejakú udržateľnejšiu urbanizáciu. Samozrejme, že toto je otázka, ktorá je kľúčová na dosiahnutie udržateľného rozvoja v mestách. UN Habitat, e, jeho mandátom je podpora práve tak udržateľného urbánneho rozvoja. Našou úlohou je e, vlastne riešenie tohto problému, pretože viac než polovica obyvateľstva žije v mestách a do roku 2050 to bude až 70 svetovej populácie. Mesta rastú, v rozvojovom svete ešte rýchlejšie. 95 svetového urbaného rastu predstavujú práve rozvojové krajiny a väčšina tohto rastu tu predstavujú slamy, teda neformálne osídlenia. Teraz máme asi 830 miliónov obyvateľov, ktorí v rozvojovom svete žijú v slamoch. Keď sa na to pozrieme z uhla pohľadu pôdy, zistíme, že mestské lokality rastú rýchlejšie než mestská populácia ako taká. Medzi rokmi 2030 sa urbánna populácia mesta, miest E, sveta zvyší o 72%, e, pričom e, tá plocha miest sa zvyší až o 175%. To znamená, že tu máme obrovskú výzvu, ako povedal pán predseda, pokiaľ ide o praktické nástroje, ktoré nám poskytnú pôdu, ktorá je potrebná. No a v prípade chudobných je to naozaj niečo, čo si nedokážu, nemôžu dovoliť momentálne. Európsky parlament uznáva dôležitosť urbanej agendy a úlohu UN Habitatu v tejto súvislosti. V 2010 2009 eh, sme mali eh, deň eh, Svetového habitatu. Pod názvom Plánujeme spoločnú budúcnosť. Zorganizoval to Európsky parlament pod patronátom pána Martineza, podpredsedu Európskeho parlamentu, ktorý bol v tom teda, ktorý to spoluorganizoval spolu s pani Žoli, teda predsedničkou výboru DEVI, DEVE a s pánom Janom Obrichtom, ktorý je predsedom Urban Intergroup Európskeho parlamentu. Európsky parlament nás podporuje už roky e, v našom programe pre krajiny AKT s cieľom e, zlepšiť životné podmienky v slamoch. Pôda je kľúčová, ako ste povedali vy, pán predseda, pokiaľ ide o udržateľnú urbanizáciu. A Skrátka je to kľúč k riešeniu mnohých kľúčových problémov, ktorým momentálne čelíme na našej planete. Bohužiaľ zatiaľ nemáme k dispozícii dostatok nástrojov na poriešenie tohto problému. To už povedal aj predrečník. Takže hľadanie riešení je našou kľúčovou úlohou. UN Habitat začal so sieťou GLTN. Ide o koalíciu viac než 40 medzinárodných partnerov, ktorí podporujú proces hľadania týchto chybajúcich nástrojov. Švedsko a Norsko momentálne financujú túto sieť. Niektorí z partnerov z GLTN sú napríklad IFAD, je to Medzinárodná federácia e, do, dohľadu, potom je to ITC a IHS, toto je holandská inštitúcia výskumná, potom Royal Institute of Chartered Surveyors, FAO, ILC, Fédération de géomètres francophones, GRED, čo je mimovládna organizácia z Francúzska, potom e, Technická univerzita v Mníchove a Univerzita východného Londýna a ďalšie. O čo ide týmto partnerom? Chcú vytvoriť pozemkové nástroje na, globálnom, na globálnej škále, tak aby sme mohli e, implementovať politiky a reformy e, pozemkov, ktoré pôjdu v prospech tých najchudobnejších. Takže chceme zlepšiť a vytvoriť e, riadenie pôdy, manažment pôdy, e, ktorý pôjde v prospech najchudobnejších skupín populácie. Chceme odblokovať existujúce iniciatívy. Konkrétny príklad GLTN e, financoval program Etiópie a Svetovej banky, pokiaľ ide o zapisovanie do registrov za rozumné ceny a Etiópska vláda dostala dostala pôžičku vo výške 1,3 miliardy dolárov práve na takéto účely. Potom tu máme Parížskú deklaráciu, Mnohé nástroje napríklad uplatňujeme v Kenii, tam sa agentúra zaoberá harmonizáciou a koordináciou pomoci v pozemkovom sektore, vrátanie tvorby kapacít, vrcholom ktorej e, bolo e, vytvorenie e, politiky, pozemkovej politiky v Kenii. No a ďalším cieľom je samozrejme šírenie poznatkov v tejto oblasti. Ja hovorím o pôde, nehovorím o majetku, pretože majetok eh, podľa medziných definícií to je registrovaná pôda a musíme byť naozaj realisti. Už eh, tu oznelo, že väčšina pôdy v rozvojových krajinách nie je registrovaná. Je to vraj 70 pôdy, čiže registrovaných je asi iba 30 pôdy v rozvojových krajinách. Z tohto čísla asi 2% ehm, vlastne vlastnia ženy, alebo je registru registrované na mena žien. My sa snažíme teda o dosiahnuť vydávanie vlastníckých listov. V krajinách, kde je, sú veľké rozdiely medzi skupinami populácie, je potrebné riadne spravovať, e, spravovať e, pozemkovú agendu, e, konflikty týkajúce sa pozemkov, distribúcia pôdy. Takže nestačí len nejaký register, pretože toto často využívajú politické elity a slúži to teda vlastne iba týmto elitám a um, strednej vrstve. Uh, 70 pôdy, ako som už povedala, nie je registrovaných. E, z toho e, vyplýva napríklad tvorba slamov, e, problémy v urbanizácii a má to, posúva to problémy pre celkové fungovanie pozemkového trhu. My sa snažíme dosiahnuť stabilné, udržateľné mesta, zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, bojať proti klimatickým zmenám. Toto všetko sú veci, ktoré súvisia s našou problematikou. Udržateľnosť našej planéty by mohla byť ohrozená, ak nevytvoríme nástroje potrebné na dobrú pozemkovú politiku. Partnery Geltens teda vlastne pracujú na ich príprave, ale nie je to vôbec jednoduché. Je to beh na dlhé trate, do ktorého sa zapájajú mnohí partnery. Uvediem príklad. Holandská univerzita sa ujala vodcovstva, pokiaľ ide o systém riadenia informácií a onedlho by mali byť prijaté štandardy, e, ktoré teda sa budú zaobrať tou cieľovou skupinou, tými najchudobnejšími. V Haiti uplatňujeme nový pilotný projekt GLTN nedávno v Poľsku zrealizovalo stretnutie Naozaj máme pred sebou obrovské ciele, obrovské úlohy. Žiadna z krajín nedokáže sama poskytnúť povede na tie otázky, ktoré si kladieme. Preto sa snažíme vytvoriť naozaj silné, pevné partnerstva, ktoré by mohli poskytnúť riešenia. Jeden z kľúčových partnerov to je Africká únia, Africká rozvojová banka a hospodárska komisia OSN pre Afriku. Mm, africké vlády podporili v júli 2009 túto iniciatívu a Európska komisia teraz poskytla prostriedky na implementáciu tejto iniciatívy. UN Habitat tú iniciatívu podporuje, a hlavne pokiaľ ide o tvorbu kapacít. Ja viem, že možno Brazília by vás mohla zaujímať, preto vám chcem na príklade ukázať, ako pozemková politika môže pomôcť chudobným. My sme robili nedávno prieskum týkajúci sa rodového aspektu e, v súvislosti s pozemkami a v Brazílii e, sme teda tieto nástroje sme požiadali e, administratívu, aby tieto nástroje využili. No a im sa podarilo presvedčiť provirčnú vládu, ktorá sa rozhodla urobiť e, upgrade v pozemkovej politike. Toto je vlastne veľký úspech, ktorý sme dosiahli takýmto pilotným programom. Na záver by som si dovolila povedať, že bez nových pozemkových nástrojov mnohé krajiny nebudú môcť implementovať také politiky urbanizácie, ktoré by boli udržateľné nebudú schopné vymaniť sa z chudoby a dosiahnuť rast. Tieto nástroje sú dôležité na zlepšenie aj systémov správy vecí verejných v prípade mm, nákupu pôdy veľkých, veľkého rozsahu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, Klarisa, za e, tieto zaujímavé podnety a pripomienky. Ďalšou rečničkou, ďalšia rečnička nám povie, prakt- niečo o praktických prípadoch, e, čo urobila ona e, so svojou spoločnosťou Rv- v Rvande, Ako viete, a začiatkom 90. rokov sa v Rvande e, um, hrozné udalosti. Situácia sa stabilizovala a preto je veľmi dôležité skutočne vytvoriť skutočných hráčov a aktérov pretože bez toho nebudeme mať čo chrániť. A ak nemáme čo chrániť, tak prečo by sme vôbec mali niečo robiť? Takže slovo dávam teraz Ani Lok z HTSPE, aby nám povedala pár slov o tom, čo ste robili v Rwande. Thank you. Um, I'm here... Ďakujem veľmi pekne. Ja vám teraz poviem niečo o programe um, vlastníctva pôdy um, vládneho programu v Rwande, na ktorom sa podiela už aj SIDA a Európ, SIDA a Európska komisia. No je to program, uh, ktorý riadi spoločnosť, pre ktorú pracujem ja, HTSPE, Takže prečo Rwanda? Hm, hovorím o tom, pretože to je taký prvý program a to, čo sa týka metodológie, je participatívny a nízkonákladový a pretože tak vláda, ako aj občania Rwandy sú do toho zaradení. Myslím, že je dôležité venovať sa trochu pochopeniu toho, prečo sa rvandská vláda rozhodla na formálne, formálne nejaké parcelovanie alebo e, rozdeľovanie pôdy. A rozhodla sa sledovať usmernenia e, Európskej únie. No, uznáva sa tam určitá platnosť e, vlastníctva pozemkov. Takže ja budem hovoriť o tom, čo urobila vláda, prečo sa vláda rozhodla pristúpiť k týmto krokom. E, ja poviem niečo k právnemu základu a inštitucionálnemu základu toho nového systému, programu, pretože to sa nedieje len tak. A potom, e, v tom časovom prístroji, ktorý mám, by som chcela vysvetliť, e, ako to rozdeľovanie pôdy bolo vykonávané. No a na záver by som rada spomenula niektoré problémy, ktoré sa v rámci tohto procesu objavili. Šťastie preto, že sú to veci, ktoré e, sa týkajú sa úspechu samotného programu a šťastie tiež preto, lebo sú to otázky, e, ktoré hovoria e, o tom, či sú skúsenosti Rwandy relevantné pre, pre ďalšie africké krajiny. I do apologize about that. Maybe it will... Does it just...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 go back a bit to the, the origins of this program and give you an idea of the context. Takže teraz niečo k tomuto programu a kontextu, v ktorom e, vznikol v Rande po genocíde v roku 1994 e, sa nachádzala skutočne v núdzovej situácii. Utečenci, vysídlenci sa vracali do svojich pôvodných domovov a vláda využívala existujúce administratívne mechanizmy v každej provincii na to, aby vrátila ľudí domov, aby riešila pozemkové spory. No a po roku 1994 sa snažili o štrukturovanejší prístup, formálnejší prístup na riešenie pozemkových sporov no a začala tiež diskusia o pozemkovej politike a o možných riešeniach No a v tomto období e, sa mm, začalo, mm, začala zameriavať na formálne nároky a vlastnícke práva na pôdy. No a ten systém, ktorý existoval pôvodne, e, ten pred genocidou v 94. ešte zlyhal. No a mali pocit, že existujúca sociálna štruktúra už nedokázala podporovať riešenie akýchkoľvek konfliktov a riešenie um, majetkových sporov. No ale tiež si mysleli, že ten existujúci systém má zakorenené nedostatky, ktoré prispeli aj vzniku konfliktu. No a mysleli si, že to je príležitosť na nový začiatok. Rovnako boli pod vplyvom eh, myšlienkou eh, sponzorských eh, agentúr zo západu, Takže toto je e, právny a inštitucionálny základ. No a preto e, sa formálne vlastníctvo pôdy stalo systematickejšie a formálnejšie. No a preto sa vytvorila politika, ktorá mala participatívny charakter a na ktorej sa zúčastňovali aj Eh, občan, občianskej spoločnosti. No a základy boli, že by mala byť, mala byť zaručená kvalita a prístup k pôde a udržateľné a optimálne využívanie pôdy. No a rovnako si myslí, že mm, nový a lepší inštitucionálny a právny rámec je veľmi dôležitý. No. A potom nasledovalo organické pozemkové právo v roku 2005. Tento zákon obsahoval tri hlavné elementy. Pod prvé, e, že nejaké mm, zvykové alebo tradičné mm, vlastnícke práva boli zrušené. Druhé, že e, registrácia pôdy a pridelovanie vlastníckých listov bolo povinné v celej krajine. Po tretie, potvrdila sa povaha a charakter majetkových práv. No a E, malý podiel pozemkov, e, na ktoré sa vzťahovali majetkové práva ešte z koloniálneho obdobia, tak väčšina pôdy patrila štátu a štát ju prenajímal e, v rámci dlhodobého prenájmu ľudí. Bolo to 15 99 rokov. Zaujímavé v tomto je, že zatiaľ čo štát vlastnú pôdu, tak prekvital trh s pozemkami pričom sa obchodovalo alebo transakcie sa uskutočňovali e, s nájomnými zmluvami alebo s dlhodobým nájmom. Takže súkromné vlastníctvo nie je základom pre e, vlastníctvo pôdy a vlastnícke práva. No a keď vám poviem niečo o programe registrácií. E, najskôr sa vytvorili nové štruktúry a inštitúcie na to, aby implementovali pozemkový zákon. Je veľmi dôležité mať inštitúcie, ktoré majú jasne definované zodpovednosti a kompetencie. Už sa o tom dnes hovorilo. Často sa stáva, že zákon je veľmi dobrý a progresívny, ale neuplatňuje sa, neuplatňuje sa náležitým spôsobom. No a zatiaľ čo v Rwande, to nie je ešte úplne vyriešené, tak mám eh, pocit, eh, prevládla pocit, že treba mať inštitúcie, ktoré priamo zodpovedajú za implementáciu toho zákona. Od roku 2006 do roku 2009 prebiehal pilotný proces v štyroch eh, okresoch v, po jednom v každej provincii. Testovala sa metodológia, aby sa zistilo, či tento odvážny e, krok vlády e, nejak obnoví staré rany. A toto bola obrovská obava, obrovský strach vlády. Tak a preto e, bola spustená tá pilotná fáza. Jedna bolo spustenie toho projektu a zaistenie výsledkov, ale po druhé tiež to bolo otestovať receptivitu obyvateľstva a chceli zistiť a, a uistiť sa, aby to nespôsobilo viacej konfliktov ako to malo vyriešiť. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že populácia tento program veľmi dobre prijala. 15 tisíc parciel bolo registrovaných na celkovom území 3500 hektárov. A bola to skutočne nízka úroveň, e, alebo veľmi málo sporov, čo s ohľadom na históriu Rwandy je pomerne neočakávané. A Ehm, spory boli hlavne v rámci rodín. No a Clayton o tom tiež hovoril, že to je pomerne bežná vec. V rámci tohto procesu bol posilňovaný inštitucionálny rámec. Druhou fázou ehm, bola, ktorá prebieha teraz, je posilňovanie toho pilotného projektu a procesu a e, zväčšovanie na celonárodnú úroveň. Boli tu určité problémy s financovaním. Vláda sa rozhodla, že bude pokračovať s inštitúciami a ľuďmi, ktorí boli zapojení do pilotnej fázy a do konca tohto mesiaca chcú e, vymedziť 800 tisíc ďalších parciel. E, tento program je veľmi podporovaný a cieľ má 8 miliónov parciel do roku 2012. A to je taký hrubý odhad tých pozemkov, ktoré existujú v Rwande a ktoré budú registrované. Nie sme si istí, že či to je úplne presné. No a teraz, ak by som mohla prejsť trochu k metodológii, máme tu takú tabulku, ktorá je pomerne nečitateľná. No a preto budem hovoriť trošku o tých prvých krokoch a potom tam uvediem konkrétne príklady, ktoré hovoria same za seba, a ktoré hovoria o tom, ako sa vykonávala tá registrácia. Takže poprvé, oblasti, kde sa registrácia uskutoční, ľudia sú vopred upovedomení, prebiehajú výchovno-vzdelávacie kampane tak, aby ľudia chápali, čo to je registrácia, aké sú potenciálne výhody ďalej vzdelávanie miestnych eh, výborov alebo orgánov, ktoré majú na starosti priamo v teréne tú registráciu, zápis do pozemkových kníh a zápis do systému, aby mohol byť vydaný, eh, vydaný eh, vlastnícky, vlastníci, alebo list vlastníctva. Ako vidíte, je to veľmi sociálny projekt ako vidíte z toho veľkého počtu ľudí na obrázku. E, my využívame e, fotky s vysokým rozlíšením. No a ako e, už bolo povedané, tak technológia neustále postupuje. No a teraz máme ortomapy jednotlivých území no, v škále 1 k 2000 v, eh, v vidieckých oblastiach a 1 k 1000 v mestských oblastiach. A teraz sú tu eh, na obrázku sú ľudia, ktorí, eh, ktorí sú zememerači alebo merajú, vymeriavajú tie pozemky. Nie sú to profesionáli, sú to ľudia, ktorí poznajú túto oblasť, ktorí dokážu čítať z mapy a ktorí dokážu identifikovať prirodzené hranice pozemkov ja. Takže všetci, všetky príslušné orgány, tak ako tie výbory na rozdeľovanie pôdy, majú rovnaké dokumenty, ktorými sa riadia. A ako vidíte v tejto fotke, každý veľmi pozorne sleduje mapu a uistuje sa, že všetci sú spokojní s rozdelením pozemkov. To sa neskôr Eh, ocitne na príslušnom výbere pre rozdeľovanie pozemkov, eh, kde sa ten proces v podstate ukončí. Eh, výsledkom je vydanie listu vlastníctva. Samozrejme, medzi tými sú ešte ďalšie kroky. A najdôležitejším je mm, riešenie vlastníckých sporov. No a Abunzi, miestny E, miestny výbor na riešenie konfliktov je prvým, e, prvou inštanciou, kde sa riešia možno majetkové a vlastnícke spory. Ak e, to tento výbor nevyrieši, tak to potom ide ďalej na mm, príslušné orgány. Takže aké sú tie možné problémy, ktoré vyvstali v procese registrácie? Najskôr by som povedala, sú to tie rozdiely medzi demarkáciou, teda stanovením hraníc a ich zakreslením do mapy a formálnym vydaním listu vlastníctva. Vytýčenie hraníc prebieha veľmi rýchlo, štruktúry sú všetky vytvorené, a, ale problém je pri vydávaní listu vlastníctva. No a, a to je problém, pretože e, to otria sa dôverou ľudí, ak nie, nie sú vydané e, listy vlastníctva na čas. My si myslíme a sme presvedčení o tom, že v rámci procesu sú dva, dve problematické miesta. Aj jedno je čisto administratívne, potrebujeme viac zdrojov a viac ľudských zdrojov na to, aby všetky žiadosti boli a vytýčené hranice boli digitalizované. No a druhý, druhé problematické miesto je samotný systém súdnictva. Ak sa zvýši objem sporov, ak, nie, ak to nie je e, percentuálne, no a súdny systém sa s tým nedokáže vyrovnať. Takže Potrebujeme zlepšiť tento systém tak, aby sa nezačali spory hromadiť na súdoch a aby netrvalo veľmi dlho, než budú vyriešené. A ďalšou vecou je, kto nesie náklady vydávania listov vlastníctva a na akej úrovni. Rvanská vláda sa riadi veľmi prísnymi princípami, že ľudia musia platiť za služby. A nechcú tento princíp porušovať. Ale je tu určitá úroveň krížovej podpory medzi mestskými a, väčšina programov v Lande je, má veľmi nízke náklady kvôli, alebo vďaka tej, tej metodológii, ktorú sme prijali. Využívame moderné technológie, ktoré sú teraz pomerne dostupné. Spoliehame sa na miestnych ľudí, takže nemáme náklady na logistiku. No a tiež odhodlanie ľudí, ochota ľudí, ktorí pracujú buď dobrovoľne, alebo len za veľmi nízku, nízku mzdu. A to všetko e, prispelo k tomu, že ten program je veľmi na e, nízke náklady. Ale niektoré náklady tu stále predsa len existujú. Takže to, je, to sú niektoré z problémov, o ktorých sa stále hovorí. No a čo sa týka relevantnosti tohto procesu pre iné krajiny, myslím, že treba zvážiť to, že, to, že náklady sú veľmi nízke, s tým, že e, to nie je také presné ako tie tradičné metódy. No a tieto dve veci treba dostať do určitej rovnováhy v niektorých prípadoch, e, keď tie konflikty sú veľmi, e, veľmi mm, vážne, treba aj vysokú mieru presnosti. Takže preto sa treba zamýšľať veľmi pozorne nad tým, či sa bude aplikovať model z Vandy aj v iných krajinách, inštitucionálne úlohy a procesy regularizácie vlastníctva pôdy. Áno, my spolupracujeme s inštitúciami, ktoré v pilotnej fáze veľmi dobre pracovali a majú pred sebou veľké výzvy na národnej úrovni. Takže treba veľmi pozorne sledovať, ako ďalej budovať inštitucionálne kapacity ešte stále je to určitá nezhoda medzi formálnymi právnymi systémami, ktoré sú viac harmonizované v, na západe. No a tým nejakým zvykovým systémom alebo tradičným systémom. No a ľudia hovoria, že v, v rámci rvánskeho systému poligamia nie je, dôležit, nie je dovolená, aj keď, aj napriek tomu však stále pokračuje. Ako budeme riešiť túto situáciu? No a ľudia našli veľmi ino- inovatívne spôsoby, ako to riešite, či sa to uznáva, neuznáva, či je to na právnom základe alebo nie. To by mohlo vytvoriť určité napätia. No a ďalej, ako zriadiť systémy a štruktúry eh, na údržbe registračného systému a udrženie registračného systému to je kľúčom, ak sa nedá udržať ten systém a sledovať transakcie, a tak všetky snahy boli márne. Preto sa treba nad tým zamýšľať už v momente pri tvorbe a spúšťaní akéhokoľvek registračného programu. No a posledné tri body. Metodológia v Rwande e, je dobrou referenciou pre iné krajiny, avšak treba to vnímať v špeciálnom kontexte každej krajiny a treba hľadať rovnováhu medzi presnosťou nákladmi a politickými prioritami. A rovnako politická vôľa a podpora ľudí je absolútne nevyhnutná. A to je aj prípad Rwandy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi užitočnú a praktickú praktickú prezentáciu plnú praktických detailov. Určite to by bola veľa otázok. Ty si hovorila o 8 miliónoch. A chcel by som vedieť troška o nákladoch. Keby si bola taká dobrá, potom neskôr mi povieš, aké sú tie náklady. Elena Rašút bude hovoriť o svojich skúsenostiach ako člen technického výboru pre e, vlastníctvo pôdy a približí svoje skúsenosti e, s prípadmi z Madagaskaru a povie nám, ako súvisí jeho skúsenosť so skúsenosťou Henny z Rwandy. Nuž, paradoxne, nie je to veľmi odlišné. A viem to, pretože hovoril som za ne už predtým, a uvedomil som si, aká je situácia Rwandy, aká bola v 90. rokoch do roku 2000, v čase, kedy tvorili novú politiku pre vlastníctvo pôdy. Moja prezentácia obsahuje len jeden obrázok, jednu fotku, ale chcel by som upriať vašu pozornosť na dve veci. Najskôr tá rozmanitosť e, krajiny. Tak toto je v prípade Rwandy, tam sú hornaté oblasti a tam je naozaj veľa parciel. Otázka veľkého počtu pozemkov alebo parciel. Tu sa vraciame k tomu, čo hovorili už predrečníci, a síce náklady na vytičovanie parciel, snažiť sa nájsť hranice. Je to veľmi nákladné, využíva sa satelitné zobrazovanie. Je to veľmi nákladné. Musíte zväčšovať tieto zábery, obrázky, je to naozaj veľmi nákladné. Čiže máme problémy s technológiami a s tým súvisiacimi nákladmi. A potom je to aj právny problém. Takisto je tam zmienka o tomto probléme, hlavne keď hovoríme o krajine v Lesoto. Krajine Lesoto. A hovoril to aj ďalší člen panelu v svojej krajine, eh, knihe o kapitále. tí miestni právnici, ktorí tam fungovali, tak väčšinou vychádzali zo zahraničných systémov, ktoré boli im dobre známe a len málo boli oboznámení s lokálnymi systémami vlastníctva pôdy a preto toto ľudia z Madagaskaru chceli v rámci reformy z roku 2005 zaviesť. Toto sa nazýva tzv. GAŠ, e, vlastníctvo GAŠ. Hovorí sa o majetku elít e, v Madagaskare Existoval tam e, občianský zákonník francúzského typu a systém, e, ktorým sa spravovali majetkové práva, bol austrálsky. Od roku 2005 však došlo k zmene systému a teraz vychádza z madagaskarskej kultúry a z ich spôsobu vnímania zákonov a, a práva netreba hovoriť jazykom ľudí na to, aby ste ich pochopili. Neexistuje tam slovo, ktoré by vyjadrovalo vlastníctvo alebo majetok. Vyjadruje sa to spôsobom užívania krajiny alebo formou vzťahov rodinných na týchto pozemkoch, na tejto pôde a spôsob, akým je prevádzaný takýto majetok. Otázka prístupu k pôde je takisto veľmi náročne nevyriešená. Takisto je dôležité uvedomiť si, dôležitosť kontrolovania prístupu k pozemkom. Všetci to viete, nohami sme na zemi, ale aj keď idete, e, keď, budete, keď ste pochovávaní na konci vášho života, tak stále je to v pôde. Pre právnika je to vec, ktorej sa nedá vyhnúť, že treba to riešiť tak či onak, právnicky ja sa zaoberám otázkami pôdy a majetku už poberne dlho, veľmi dlho. Dlho som riešil tieto veci v Afrike. A na začiatku som mal o tom len veľmi obmedzené znalosti, pretože som si myslel, že všetko poznám z dôvodu systému hypoték a občianského zákonníka francúzského, ale realita z toho som sa stretol bola úplne rozdielna a spomínalo to viacero rečníkov predo mnou. Je tu princíp neexkluzívnosti, alebo pokiaľ ide o nejaké teda výlučné vlastníctvo, to, to nepoznajú. V krajinách e, na juhu sveta sú oveľa bohatšie spoločnosti, kde rovnaký jej priestor je vlastnený na viacerých úrovniach. Často sú tam dva rozdielne majetky. Už to zaznelo v prezentáciách. keď napríklad ideme na rýžové polia e, v Madagaskare, tak napriek tomu, že tá rýža bola už zložená, tak e, neplatíte za to e, tým rolníkom, využívate na tomto konkrétnom mieste vaše majetkové práva, ktoré platia aj po zbere, po žatve. Zdá sa ale, že dochádza k zmene, pretože moderný svet si na to dáva pozor a robí monitor, monitoruje situáciu a nabáda ľudí k zmene, avšak veľa konfliktov pramení práve z takýchto situácií, čiže privátne súkromné vlastníctvo, ktoré si my v rámci severnej pologuly predstavujeme pod e, tou, tou nie použitím, ale pod e, plochou, plochou. A toto je systém, ktorý siaha späť ešte do koloniálneho obdobia. Avšak ten náš systém vlastníctva pôdy je veľmi moderný. z môjho pohľadu nárok na majetok na pôdu je Rolls Royce vlastníctva. Bohužiaľ, nie každý má takýto Rolls Royce. Čiže ten vlastnícky, list vlastníctva sa vydáva z takéhoto dôvodu a je tam viacero princípov, ktoré by som chcel pripomenúť. To musíme pochopiť. Nie je len o otázku registrácie, aj napriek tomu, že je to systém registrácie, Najskôr je tu teda registrácia, v rámci ktorej sa identifikuje istý kus zeme, ktorý sa vytýči geológmi, geológovia, ktorí sú zamestnávaní štátom. A pred niekoľkými rokmi prebehlo rokovanie, pretože sa hovorilo o tom, že by to malo byť veľmi presne nastavené, aj ten systém. Pred niekoľkými rokmi som pracoval v Kamerune a tam sme museli určiť vlastníkov pre všetky pozemky v rámci letiska. Avšak ten spor zišiel z oficiálny, od oficiálnych geológov, ktorí došli e, robiť merania a teda vytýčovať tieto pozemky a požiadali o 30 tohto, tejto pôdy ako dodatočný náklad. Takže ten nárok alebo to vlastníctvo je to veľmi dôležité. Prvý problém, s ktorým sa stretávame, je vytýčovanie hraníc. E, druhý problém je registrácia práv sú tu vlastnícke práva, ktoré už boli určené predtým na základe zákona. Napríklad v Madagaskare hovorí sa napríklad v zákone o tom, že tá pôda má byť 20 rokov nejakým spôsobom obrávaná, nejakým spôsobom ošetrovaná. Ale nemá to byť zo strany rolníkov, ale má to byť robené pod záštitou administratívneho výboru a tá bude riešiť eventuálne nároky rolníkov, ak vzniknú prípade, že sa rolníkovi podarí získať e, ten nárok vlastnícky, tak musí dojsť k jeho aktualizácii. Ako náhle je prijatý nejaký právny akt, tak je nevyhnutné potom správne e, zaznamenať e, tieto veci do katastra. Kto to robí? V Madagaskare je 29 takýchto katastrálnych úradov v rámci celej republiky 2000 km zo severu na juh. 29 takýchto administratívnych zložiek, administratívnych úradov katastrálnych. Čiže nemusím vám vysvetľovať, prečo nie je takýto systém prístupný pre užívateľov. Je neefektívny z pohľadu nákladov. Tie číselné údaje sa rozchádzajú, ale predpokladáme, že asi 500 dolárov e, stojí takého rolníka, aby e, dostal list vlastníctva. Eh, ku malému pozemku, kto si to dovolí, kto to môže zaplatiť v krajine, kde rodina možno zarobí dolár za deň. Treba sa pozrieť na štatistiky, ale často oficiálne štatistiky neobsahujú úplné informácie. Je ale pravda, že ľudia žijú v neistote celý čas. Nie pokiaľ ide o to miesto, kde pobývajú, kde sa zdržujú, ale ide o ten príjem, ktorý by im umožnil ďalej e, pokračovať v ich živote a teda zabezpečiť živobytie. A toto všetko treba reflektovať pri našich úvahách o pozemkovej politike. Madagaskar od roku 2005 e, má aj iný systém, GESH vlastníctvo, proprieté GASI, GASH, a to je podobné, ako hovorila Anna o Rwande a je to takisto aj veľmi podobné, čo sme svedkami v Tanzánii a v iných krajinách postupne. To je systém, ktorý je oveľa bližšie k tej oblasti. Poskytujú služby lokálneho vymedzovania alebo určovania vlastníckých nárokov. Nazývajú sa tzv. land windows Oni vlastne riešia tieto pozemky na lokálnej úrovni, v prípade, že tam nie je žiadne nároky. Je to monopol štátnych služieb, ale je to tak vzdialené realite. Čiže na lokálnej úrovni, ako náhle nejaký rolník alebo nejaký obyvateľ tejto oblasti prímeskej chce vzniesť nárok e, na vlastníctvo a predstúpi pred tie, tie služby obecné, tak oni vytvoria miestny výbor, ktorý združuje predstaviteľov tejto komunity. Raja Mandrien, to sú nejakí lokálni mudrci, tak povediať, ťažko sa to prekladá, to sú tí, ktorí majú znalosti lokálnych pomerov. Sú tam ďalej užívateľia, susedia, všetkých, ktorí sa to dotýka, čiže je to verejný postup verejný proces a vypočuté sú obidve strany. Ide to o to, a už som spomenula aj Anna predtým, e, vám to, umožňuje vám to vlastne riešiť veci na mieste, niekedy už aj vopred, v predstihu, a e, riešiť takto aj konflikty, predchádzať im. Väčšina na, e, listov vlastníctva, certifikátov, ktoré sú vydávané v Madagaskari, čo skoro poskytnem štatistiky, množstvo konfliktných situácií, ktoré vyplynú e, z nejakých takýchto postupov, v rámci ktorých e, žiadajú rolníci o nárok, tak je to len limitované, je to asi 5 a väčšina z nich e, je urovnaných v rámci dvomesačného obdobia od ich vzniku. Čiže toto je systém, ktorý pomáha vlastne urovnovať tieto spory a takisto funguje ako zábezpeka. Neskôr poskytnem niektoré údaje konkrétnejšie číselné štatistické. Asi 600 takýchto tzv. land windows eh, je spravovaných 29 katastrálnymi úradmi. Šesť podpisov treba v takomto procese. Každý starosta alebo nejaké teda oblasti sa podpisuje pod takýto, takéto rozhodnutie, certifikát. Otázka rýchlosti riešenia takýchto záležitostí. 78 dní je lehota na vydanie takéhoto listu vlastníctva. Avšak niektoré prípady z 50 rokov, kedy vzniesli ľudia nárok na pôdu, ešte stále nie sú vyriešené, takže tá rýchlosť je rozdielna. 500 tisíc vydaných listov vlastníctva od 78. Od roku 2006 107 tisíc e, požiadavek na vydanie listu vlastníctva bolo predložených. 45 tisíc bolo priznaných a vydaných. Nemôžeme si robiť žiadne ilúzie, to sú dobré čísla, ale neriešia ten problém. A to preto napríklad, že došlo k nejakej chybe v rámci politiky určovania pôdy za účelom zabezpečovania investícií. V tejto chvíli nedochádza k eh, využívaniu týchto pozemkov ako zábezpeky. Ten eh, majetok, ktorý má byť predmetom prevodu, je, eh, formou zábezpe- je, je teda zábezpekou. A to je problém. Ďalší problém, ak bola nejaká investícia alebo poskytnutý mikroúver alebo možnosť ako zlepšiť e, stav tých parciel, na ktoré boli vydané listy vlastníctva, tí rolníci nerobia tam nič nové na týchto pozemkoch, na týchto parcelách, nemajú žiadne investície, nerobia žiadnu výsadbu alebo nejaké, nejakým spôsobom nestarajú sa o tú pôdu. Čiže do budúcnosti bude treba tieto veci revidovať, upraviť a uvažovať nad tým, čo my poznáme pod menom e, súkromné vlastníctvo, súkromný majetok. počet tých parciel a veľkosť niektorých týchto parciel, podobne ako v iných krajinách, ktoré sme počuli už predtým, niektoré z nich sú 2x3 metre. V prípade, že využívate meracie zariadenia GPS na to, aby ste zmerali takýto, e, takúto parcelu 2x3, tak je to buď úplne smiešná karikatúra, alebo dostanete negatívny obraz. V prípade, že to chcete namerať, tak si musíte zadovážiť na eBay 75 tisíc eurový prístroj. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto zaujímavé slova a za vašu zaujímavú činnosť na Madagaskare. Prosím, nezabúdajme, o čo nám ide. Nechceme iba zaregistrovať neregistrované pozemky, neregistrovanú pôdu, chceme upovedomiť na problémy slamov, nelegálnej, neregistrovanej pôdy. Ale ešte viac my sa snažíme vytvoriť kapitál. Všetky registrácie, ktoré prebehnú, či už to bolo v Rwande alebo v iných krajinách, to, to všetko sa kapitalizuje, stáva kapitálom a je to súčasť procesu tvorby bohatstva. Ja mám na Šetlandoch eh, pozemky, keby som nemal um, vlastnícky list, tak uh, by som vám to nemohol predať, tento pozemok. Nemohol by som získať prostriedky napríklad na uh, zriadenie obchodu alebo na kúpu ďalšieho uh, domu a tak ďalej. Takže takáto kapitalizácia pozemku. Takže sa snažíme dať kapitál chudobným, chudobným krajinám, rozvojovým krajinám a mali by sme vytvoriť takýmto spôsobno, spôsobom 17 triliónov dolarov. To je trikrát HND Európskej únie. Takže teraz máme za sebou prvý panel, pred sebou diskusiu. Ak dovolíte, najskôr niekoľko myšlienok z mojej hlavy. Registrácia pôdy do nejakého katastra a vydanie nejakého listu. Ďalej je možnosť registrácie na internete, čiže taká databáza, ktorá by bola k dispozícii v cyberspace pre každého, kto má záujem takéto informácie. S registráciou sa spája mnoho otázov, o ktorých môžeme hovoriť. Poprosím komisiu, aby sa vyjadrila. O, prepačte, pán spolupredseda chce niečo dodať. Ak dovolíte, nechcem zdržovať, máme veľa rečníkov, ale prečo som ja presadzoval tento vypočutie je preto, lebo si myslím, že toto je politika, ktorej sa musíme naozaj venovať a podľa mňa komisia sa musí nad tým naozaj seriózne zamyslieť. Prečo som tohto názoru? Poprvé, skúsenosti z jednej európskej krajiny v Írsku. A ja vám o tom chcem trošku porozprávať. Vlastníctvo pôdy je mimoriadne kľúčovou otázkou v Írsku, pretože ľudia dostali určitú časť pôdy, e, tam si pestovali, investovali do tejto pôdy a takýmto spôsobom zarábali na živobytie. A po celej krajine máme pôdu, ktorú vlastnia e, Briti a zneužívajú, alebo tá, svojho času zneužívali e, írskych pracovníkov, rolníkov a potom, prišlo, potom prišiel veľký hlad a situácia, vtedy sa teda vlastne Briti potom začali, začali stiahovať. Takže otázka pôdy bola veľmi kľúčová pre Írsko. E, napríklad e, prideľovanie pôdy, e, nájom za pôdu a tak ďalej. Toto boli otázky, ktoré sa riešili v 19. storočí. A potom niečo z nedávnej histórie. Počas môjho života, počas môjho politického života sme tu mali tzv. pozemkovú komisiu. Pozemky boli rozdelené. Máme, mali sme ministra v 70. rokoch pre pozemky keď tieto veci riešili a kedy sa pozemky teda na novo rozdelili. Takže komisia, možno by to mohol byť model, ktorému by ste sa mohli povedovať, povenovať. Hovoríme o krajine, ktorá kedysi bola súčasťou Veľkej ríše. Bola to krajina, ktorá mala v nedávnom období hlad. A otázka vlastníctva zohrávala veľmi dôležitú úlohu pri vývoji krajiny. Takže je to určite, to zaslúži našu pozornosť. Preto bolo pred satelitmi, pred modernými zariadeniami. A teraz na všetko máme agentúry, odborné agentúry. Napríklad pôda, ktorá sa nevyužíva, ktorú musia nechať ľadom, ležať ľadom farmári, ale tak mm, to, či to dodržiavajú polnohospodári alebo nie, to dokážeme posúdiť, pretože máme satelity, máme fotografie, e, ktoré e, fungujú. E, pozrite sa napríklad na Tajsko. Tam po tsunami bolo možné zmapovať Eh, jednotlivé škody, jednotlivé pozemky. Takže tieto technológie my máme a môžeme ich nasadiť pre dobro, môžeme využiť naše skúsenosti, skúsenosti členských štátov a skúsenosti inštitúcií. Takže ja som napríklad v Rwande mal veľmi silný zážitok, keď som videl ich register, takzvaný register a boli tam zamestnanci britského a holandského pozemkového registra, ktorí pomáhali budovať systém registrácie pôdy. A oni nielen hovorili ľuďom, čo majú robiť. Ja som pôsobil na ministerstve v Írsku a my sme sa snažili konzultovať s lokálnou úrovňou a videl som, že v tej Rvande presne toto isté robili komunikovali s e, občanmi, napríklad bol nejaký futbalový zápas a potom večer sa porozprávali o tom, ako to urobiť s tou pôdou, e, jeden pozemok vymeniť za druhý a tak ďalej. To sú veci, ktoré sa týkajú ľudí a treba ich riešiť s nimi. Nie z nejakej slonovinovej veže, e, nejakí byrokrati. Ja viem, že sú to veľmi veľké sumy, ale v mojej krajine, v jej histórii dávnej aj nedávnej pôda zohrávala veľmi dôležitú úlohu. A ešte jeden nedávny príklad 70., 80., 90. roky, ktorý sme mali sociálne byty, mali sme takéto pozemky, ktoré boli vlastnené štátom, ale potom neskôr tieto boli predaté, predané a tí ľudia strátili takú určitú istotu. A toto malo veľmi veľkú um, sociálnu hodnotu. A ten sociálny mix uh, sa tým narušil, vznikajú getá a tak ďalej. A to sa ale nestane zo dňa na deň. Toto je kontinuálny vývoj a cieľom tohto vypočutia je upozorniť na tieto problémy. Ja na to upozorňujem neviem, či pán Görenc by to podporil, ale socialisti a ďalší e, viacerí hovorili, že toto je dobrý nápad, takže ja pevne verím, že e, využijeme tieto spoločné, tieto skúsenosti, ktoré si tu dnes vypočujeme a dúfam, že komisia sa bude zaoberať e, touto problematikou. Takže už nechcem miniať viacej času, dať, prestri, pro, dať priestor, priestor rečníkom. Poprosím komisiu, aby sa k tomu vyjadrila, ak má chuť. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja pracujem na generálnom riaditeľstve pre rozvoj a zaoberám sa eh, s otázkami polnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Ďakujem pekne za organizáciu takéhoto zaujímavého vypočutia. Ja myslím, že v reakcii na to, čo povedal pán Mičel. My si uvedomujeme, aká dôležitá je pôda, aké dôležité sú pozemky. Je to priorito nášho programu. A uvidíme, ako sa nám to podarí presadzovať aj ďalej s ľuďmi, ktorí sú tu dnes v miestnosti. Ale, ako som povedal, je to stále na programe. Bolo to na programe, tak ako povedal napríklad ako to bolo publikované v európskych usmerneniach o tvorbe pozemkovej politiky a reforiem z roku 2004. A podľa mňa to zostáva stále e, veľmi relevantné a užitočné. Veľ... obsah toho dokumentu a mnohí o tom hovorili, a ostáva stále veľmi relevantný a týka sa to v skutočnosti, že keď hovoríme o pôde, pozemkoch, no tak nemôžeme hovoriť o nejakom univerzálnom riešení. Musíme vnímať veľmi pozorne špecifickú situáciu krajín. A tiež hovoríme o participácii v procesoch, ktoré trvajú veľmi dlho a potrebujeme čas na ich ukončenie. Ale predovšetkým je to o bezpečnosti a prístupu k pôde a k právam súvisiacich s pozemkami. Takže to je podstatou tejto problematiky a to a tým sa dostávame k vášmu úvodu, pán predseda, a s ohľadom na zvyšujúce sa bohatstvo a príjmy, pretože tieto pozemky a pôda samotne vytvára základ pre e, výrobu, pre živobytie, prístup k zdrojom, e, produktom lesníctva a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú aspekty, ktoré boli zdôraznené rovnako ako prezentácie, e, ktoré zdôraznili aké dôležité je vytvárať inštitúcie, ktoré pracujú na registrácii pozemkov, ktoré pracujú na hľadaní riešení konfliktov. No a ďalšou vecou, e, ktorá je obsahom usmernení, je to, že aj neformálne zvykové systémy vlastníctva pozemkov musia byť uznané a nemôžu byť vnímané ako prekážka, napríklad intenzifikácie polnohospodárstva. A to je opätovne situácia, na ktorú sa neuplatňujú žiadne univerzálne riešenia. Ďalej, z praktického hľadiska, komisia v rámci svojich eh, programov rozvoja podporuje mnohé iniciatívy na globálnej, kontinentálnej úrovni napríklad medzinárodnými pozemkovými koalíciami alebo podporou eh, príslušnými usmerneniami. Už sme počuli, že aj UN Habitat to podporuje, ale aj v iných oblastiach sú mnohé programy a iných, eh, ako napríklad Bangladeš, Rwanda, Venezuele alebo Vietname. Takže skutočne eh, vo svete podpor- podporujeme množstvo e, programov. My sa snažíme v prípade možnosti robiť čo najviac a bez toho, aby som zachádzal nejak do hlbokých diskusí, e, ktoré budú prebiehať v druhom paneli, tak jeden z aspektov, e, ktorý možno nebol dostatočne vysvetlený v usmeneniach, to je problém veľkých investícií, ktoré sa realizujú v kontexte zvykového práva a hospodárstva. No a to je oblasť, na ktorej musíme ďalej pracovať. A môj kolega z Blok predseda pracovnej skupine EU o týchto aspektoch a možno k tomu dodá ešte pár slov. No a tým by som vlastne a tým som vlastne povedal všetko. Ďakujem pekne. A teraz by som chcel požiadať ďalšieho rečníka komisie. Mohli by ste sa sústrediť na majetkové práva a nie na pozemky a pôdu. Je tu ešte niekto z komisie, kto by chcel vystúpiť? prepačte, pán predseda, mohli by ste zopakovať otázku. A ak budete hovoriť, mohli by ste sa zamerať tiež na majetkové práva a registráciu a nie len na pôdu, čo sa týka plnohospodárskej pôdy, ale aj um, pozemky v slamoch a práva s nimi súvisiace. Ďakujem. Hlavným problémom je, že v usmerneniach o pozemkoch Európskej únie sa uznávajú zvykové práva alebo zvykové systémy vlastníckých práv, tak tam sa nehovorí o tom, že registrácia nie je užitočná. Registrácia je pravdepodobne nevyhnutnou vecou, ale proces, ktorý vedie k registrácii v mnohých prípadoch, sa rieši spôsobom, ktorý nezohľadňuje slabosť inštitúcií a nedostatky inštitúcií, s ktorými pracujeme v rozvojových krajinách a rovnako sú tu špecifické kontexty a myslíme, že registrácia sa dá rozvíjať a rýchlejšie. Napríklad v krajinách ako Rwanda, eh, kde tlak obyvateľstva je pomerne vysoký a potreba registrácie je veľmi silná v porovnaní s krajinami, kde mnohé vidiecké oblasti netrpia takým tlakom na zdroje, ako je to v prípade Rwandy a rovnako v mestskej oblasti. Si vyžadujú systémy registrácie čo najrychlejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ak to tak je a komisia to uznáva. Možno by sme mali E, majetkové práva a práva na vlastníctvo pôdy začleniť do každých e, strategických dokumentov, e, tak tieto práva budú základnými kritériami, tak ako je to prístup k vode, zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávaniu. Ďakujem pekne. No a teraz otvárame diskusiu a dám slovo mojim kolegom, poslancom a poslankyňam Európskeho parlamentu. Chcel by si niečo povedať? Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Deva, za to, že ste mi udelili slovo a rovnako za to, že ste zorganizovali toto úžasné vypočutie, aj keď možno to bude znieť trochu provokačne, respektíve provokatívne, tak eh, vy ste hovorili o bohatstve a kapitále o ich vytváraní. Ja sa však pýtam pre koho. Mnohí ekonomovia a politici e, si myslia, my si myslia e, že rast e, hospodárstva je to isté aj synonymicky aj s prístupom k pôde a vlastníctvu. Ja si to však nemyslím. Hovoríme tu o krajinách, o rozvojových krajinách, no a vo väčšine prípadov krajina, eh, alebo tam je spoločné vlastníctvo eh, založené na zvykoch a tradíciách. V roku 2008 valné zhromaždenie OSM prijalo eh, uznesenie v právach pôvodného obyvateľstva bolo tam, bola tam doložka, kde sa hovorilo, že pôvodné obyvateľstvo má právo na pôdu, na územie, ktoré tradične vlastnia, alebo obývajú, alebo využívajú. No a v roku 2009 ja som predložila pozmeňujúci návrh, ktorý Európsky parlament prijal, že keď hovoríme o uznesení, o kodanskom klimatickom uznesení, no už ja stále hovorím o pôvodnom obyvateľstve, no a v tomto pozmeňujúcom návrhu sme hovorili o právach, o právach na vlastníctvo pôdy a ich autonómii. Takže ako sa dá prepojiť, ako sa dajú prepojiť nejaké zvykové práva uznávané práva, ktoré majú, má pôvodné obyvateľstvo a privatizácia, ktorú niektorí vnímajú ako jedinú cestu vpred e, rozvoja. A ak mi dovolíte, už viem, že hovoríme o rozvojových krajinách, ale táto diskusia mi pripomína isté číslo, totiž že každé 3 minúty skrachuje jeden rolník, jeden polnohospodár. No a jeden z problémov je, a jeden zo skutočných problémov je prístup k pôde, dokonca aj v Európe, s ohľadom na všetky tie, tie, tie, tie, tie družstvá, ktoré krachujú. Prístup k pôde a k pozemkom je spojený sa, so súkromným vlastníctvom. A vlastníci nedokážu splácať po, požičky a tak ďalej. No a ja som, nie som si istá, alebo som si istá, že by sme sa mali zameriavať na to, ako zaistiť prístup k pozemkom a k pôde. My musíme zaručovať prístup k pôde bez e, nevyhnutného podmienovania to súkromným vlastníctvom. Nož, predseda sa veľmi teší, začala konečne politická diskusia. Mohol by som požiadať našich panelistov, aby zodpovedali otázky Clayton alebo Clarissa. Myslím, že na istej úrovni tento, toto rozlišovanie medzi kolektívnym a príle, príle, e, súkromným vlastníctvom zakrýva skutočnú realitu, ktorá panuje dva ľudia môžu večer byť v tej istej posteli, môžu ten, tú istú chvíľu nájsť to isté pole alebo tú istú parcelu. Čiže v istej úrovni existuje stále takéto rozdelenie aktív medzi jednotlivých e, užívateľov. Keď hovoríme o privatizácii, tak tu je problémom, teda problém, ktorý ste vyspomenuli, je prístup k pôde. E, garantovanie prístupu k pôde o čo som sa snažil ja e, vo svojej prezentácii, že sa snažíme riešiť nejakým spôsobom konkurenciu, že sú tie zdroje obmedzené a mnohí ľudia sa bijú o tú istú o ten istý kúsok, o tú, istú, o tú istú časť, ako ale dynamickým spôsobom zaručiť tie práva. Aby užívateľia vysokou hodnotou dokázali e, prebiť, tak povediať, z tých užívateľov s nízkym, nízkou hodnotou, aby nakoniec všetci boli spokojní. Keď hovoríte konkrétne o tých domorodých obyvateľstvách, tak je dôležité Eh, vnímať túto komunitu ako lokálnu vládu. To je skutočne ten problém. My tu vnímame len tú štátnu úroveň a nie tú lokálnu a opomíname fakt, že eh, tradičné výsady eh, lokálnych komunít sa vzťahujú aj na pôdu. Definitívne súhlasím teda s tým, že sa musíme sústrediť na túto problematiku vo viacerých krajinách, kde takéto tradičné práva sú potierané. Takisto si ale myslím, že v mnohých prípadoch kolektívne vlastníctvo komunity a odpor k myšlienke privatizácie je ideologicky motivovaný. V tom zmysle, že v týchto prípadoch máte súkromné vlastníctvo e, v rámci komunít, ktoré je rodinného charakteru, rodinného typu. Čiže ak povieme, že komunita vlastní túto pôdu a môže si to rozdeliť akokoľvek chce, to je v poriadku. Ale komunita môže byť táto hmlistá vec e, bez práva vstupu, respektíve výstupu, vystúpenia. Musíte špecifikovať, kto je súčasťou komunity, kto má tieto práva konkrétne a kto, kto v ním sú tí ľudia. Čiže tu sa dostávame k tomu istému procesu, že všetko zexplicitňujeme, aby tam nebola žiadna ambivalentnosť alebo nejaký zmetok alebo konflikt, pretože pravidla nebudú jasné. Ďakujem. Skôr ako dám priestor Klarise, ešte by som oslovil Annu a spýtal sa jej, čím sa stretla v teréne eh, Rwande, pokiaľ ide o túto problematiku. Pokiaľ ide o pôdu komunít. Ak som správne pochopila vystúpenie Hovorilo sa o tom, že je tu istá miera, že sa necítia dobre, pokiaľ ide o tú privatizáciu. Takisto kľúčovou otázkou sa javí byť e, prístup k pôde. Nemyslím si, že v Rwande je toto predmet širokej diskusie. Súkromné, súkromný majetok e, je braný ako, ako samozrejme vec, ale Mozambik je zaujímavejší prípad, e, pretože väčšina pôdy je vlastne na štátom a je tam dlhodobý prenájom. Opäť niektoré transakcie sú tam, ale nie, nie, nie sú tam povolené a preto je tam veľká miera diskusie ohľadom toho, či by malo prichádzať k viacerým prevodom alebo transakciám z pôdou. V Mozambiku sa ale uznáva aj zákon, ktorý hovorí o vlastníctve komunity kde máte, kde tá, kde tá držba pôdy je vlastne garantovaná, alebo to vlastníctvo v princípe v prípade, že, sa, e, že tam žijete na, to, na tej pôde aspoň 10 rokov, alebo že to využívate v dobrej viere ako komunita. Čiže nie je to formálne e, napísané e, právo, ale takýto prístup je v princípe zaručený, je garantovaný, alebo tá držba, to vlastníctvo. Nie som si istá, či je to odpoveď dobrá, lebo keď ja sa uvažujem nad tým, ako zagarantovať prístup, tak nerozmýšľam len nad tým, ako zaručiť fyzický prístup, skôr uvažujem nad tým, ako to môžete ďalej rozvinúť a ako si to aj podržať. A tým sa dostávam mimo kontextu vlastníctva pôdy. Len aby som to troška odľahčil, pozeráte sa na osobu, ktorá, v roku 2000, eh, ktorá keď mala 21 rokov, tak vlastne asi 14 tisíc hektárov pôdy a potom v 26 rokoch to bolo 50 eh, hektárov, pretože zvyšok mi zobrala vláda, rozdelila to, rozkuskovala a dala to ľuďom, ktorí pracovali na eh, tejto pôde. Takýmto krokom umožnila týmto ľuďom prosperovať výrazne a vlastne aj takto zachránila hospodárstvo Sri Lanky chcem ja povedať, v tomto parlamente je človek pod menom Pat Dekope Gallagher. Donegal je veľa Gallagherovcov a jeho rodina boli tí Cope, tí, ktorí fungovali v takých družstvách. Čiže vy nemusíte e, vlastniť to osobne, môžete vstúpiť do nejakých družstiev vlastníkov. Po druhé, niektoré tie veci, ktoré ste spomenuli, by mohli byť súčasťou druhého e, panelu a nie prvého, pretože keď ide o domorodé obyvateľstva, tak sa to dá nastaviť rôznym spôsobom, čo, ale ja chápem, e, nejakým spôsobom neumožňujeme ľuďom využívať všetky tieto práva. My ich chceme smerom k sebe, ale doprajme iným. Kde napríklad my nemáme takú konzervatívnu kultúru, napríklad aj v Irsku nedošlo k niektorým zmenám, napríklad aj na politickej scéne, ale napriek tomu e, ľudia zmenili svoj postoj k sebe samým, e, zmenili spôsob dlhodobého investovania v rámci svojich komunít. A my ašpirujeme na takéto niečo pre naše e, vlastné potreby. Keď idem do Orlandy, pôjdem tam a budem vidieť ľudí s mobilnými telefónmi vybavenými a budú ich lepšie používať. To nie sú ľudia, ktorí by chýbala inteligencia, to sú inteligentní ľudia s ambíciami. Keď Berlínsky múr padol, niekedy padne aj tá, tento múr chudoby v rozvíjajúcom sa svete a my musíme to pomôcť tomu, aby sa to stalo čo najskôr a musíme eh, dať ľuďom tie eh, možnosti, ktoré, ktoré chceme aj my, ktoré ašpirujeme. My nie, nie sú z Marsu, nie sú to Marťania, ale by mali vlastniť pôdu, mohli by investovať, dať niečo svojim deťom. Prečo nerozširujeme takéto možnosti aj na iných ľudí? Keby sme tak robili, podľa mňa, tak by to naozaj eh, znamenalo veľa dobrého v ich životoch. Ľudia by sa naozaj schopili a zmenili by svoje životy. Keby som mohla, pán Mitchell, eh, eh, moja pripomienka sa týkala toho, toho prvého. Pokiaľ ide o našu spoločnosť, hovorím Francúzsko, o všeobecnosti, o Európe, vidím tisícku, tisícky, mám presné údaje, 3 milióny 7 tisíc ľudí, ktorí museli opustiť svoje pozemky, pretože eh, súvisia so súkromným vlastníctvom a nemôžu si dovoliť úvery čo ja hovorím, je, že možno aj v našich krajinách by sme sa mali zamyslieť nad tým, že budeme postúpať opačne a že zagarantujeme prístup k pozemkom, ktoré nie sú naviazané na súkromné vlastníctvo. To by umožnilo aj mladým rodinám naštartovať nejaké nové, nové veci. Nie je možné opäť stavať ten berlínsky múr. Mne sa nepáči myšlienka, že by niekto mal byť, e, že by niekomu mal byť upretá takáto možnosť vlastniť. Máme ešte ďalší panel, nesmieme na to zabúdať. Charles sme, ale každopádne chcel vystúpiť s otázkou. Charles, páči sa? Nie? Dobre. Áno? Klarisa. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme tá realita je, že toto je diskusia, ktorá sa týka práve pôdy. Týka sa to na jednej strane komoditizácie pôdy a na druhej strane sociálneho faktora spájaného s pôdou. Veľa práce je publikovaných v tejto súvislosti, možno Európsky parlament by si to rád vzal do pozornosti. Ale o čom vlastne hovoríme, je, aký je ten majetkový, tá majetková hierarchia na jednej strane je tvrdenie politika, ktoré povie politik, že môžete tu byť, a na druhej strane sú e, neobmedzené vlastníctvo a môžete na tomto rebríčku v tejto hierarchii stúpať postupne, môžete mať sociálne bývanie, sociálne domy, e, čiže ľudia môžu nejakým spôsobom nájsť si svoje miesto v tejto hierarchii podľa hodnosti, podľa uváženia a zdá sa, že toto sa deje na tej praktickej úrovni, v teréne čo sme ďalej svedkami, a tu hovorím o tých prímeských oblastiach, mestských oblastiach, máte neformálne a formálne majetky. A ten trh funguje v rámci celého spektra, formálneho a neformálneho vlastníctva. Chcel by som to po, po, poznamenať, a pán Bok to vie, tie usmerenia, ktoré zverejnila Európska komisia sú OK, ale nie sú, e, nevnášajú, alebo nezanášajú tam problematiku e, rozvoja mestských oblastí a možno by sa tam dalo dať. Chcel by som sa poďakovať formálne za túto časť, tento panel a teraz odovzdám predsedníctvo Gerovi Michelovi, kolegovi a priateľovi. Poprosíme panelistov, aby sa premenili, aby sa posadili do prvej rady. Okay, while, while the panel is joining us, we, we only have about an hour left. I'm hoping... Máme k dispozícii ešte asi hodinku, takže pevne verím, že rečníci vystúpia 10-minútových prejavoch a potom budeme mať ešte možnosť na ďalšiu výmenu názorov. Okay, you're, you're all very welcome. I'm just going to keep moving if you don't mind because we, we're going to finish at six. OK, takže hneď začneme s panelom číslo 2. Tam ide o uzurpáciu pôdy v rozvojových krajinách. Toto je fenomén, ktorý sa stáva čoraz častejším. No a panelisti sa budú venovať jednotlivým reakciám, ktoré sa v krajinách uplatňujú na riešenie tohto problému. Máme tu znova štyroch rečníkov. Roman Here, z Food First Information and Action Network, Violet Rupener, ktorá je riaditeľkou mimovládnej organizácie 3D, Michael Taylor, ktorý je programovým manažerom Global Policy in Africa v International Land Coalition a potom máme ešte Henryho Saragiho, ktorý je generálnym koordinátorom Lavia Campesina. Takže pevne verím, že dodržíte čas 10 minút a potom bude čas na otázky. Pán Roman Hera ako prvý, nech sa páči. The... A ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa pokúsim dodržať tých stanovených 10 minút. Máte možnosť vidieť moju prezentáciu? Áno, výborne. Takže v prvom rade by som sa rád poďakoval výboru za prepojenie týchto dvoch otázok na jednej eh, strane majetkové práva, na druhej strane uzurpácia pôdy. Tieto dve veci spolu veľmi úzko súvisia, takže to prepojenie je naozaj na mieste. Ak dovolíte, začnem takými všeobecnejšími slovami na úvod, pokiaľ ide o uzurpáciu pôdy. Ak eh, chcete, aby som vám dal nejaký eh, zoznam nejakých konkrétnych prípadov, ja si to pokúsim urobiť trošku inak takže dovolite, začnem. Takže hovoríme tu o nákupe pôdy veľkého rozsahu. Bežne hovoríme o polnospodárských aktivitách, ale sú tu aj ďalšie činnosti, napríklad cestovný ruch, napríklad baníctvo, e, potom chránené prírodné rezervácie a potom ešte špeciálne hospodárske zóny. Ja sa v mojej prezentácii zameriam na tie polnospodárske aktivity, ktoré e, často teda vlastne mm, označujeme uzurpáciou pôdy. Takže tu máme nejaké štatistiky, FAO odhaduje, že za ostatné 3 roky iba v samotnej Afrike asi 20 miliónov hektárov pôdy nákupili zahraniční investóri. Sú tu aj iné odhady vo výške až 50 miliónov hektárov. Môžeme si to porovnať. Plonspodárska pôda v celej Európe predstavuje asi 100 miliónov hektárov A tieto nákupy pôdy, toto sú väčšinou teda e, dlhodobé zmluvy o užívaní na 30 až 99 rokov, takže nie oskočný nákup, bude o získanie pôdy formou, formou e, nájmu. K celkovému kontextu e, ten prvý bod sa veľmi týka toho, čo znelo v prvej časti počas prvého panelu. Dochádza k liberalizácii trhu s pôdou. Svetová banka a ďalší bilaterálni donory eh, vlastne tlačia na privatizáciu, na liberalizáciu, tak aby sa pôda stala dostupnou na investície. A samozrejme ide o medzinárodné investície. Millennium Challenge accountu môžem spomenúť na tomto mieste, ale napríklad aj nemecká rozvojová spolupráca má projekty, kde sa podporujú trhy s pôdou. To je teda ten prvý prvok v tom kontexte. Druhým prvkom je to, že v polnohospodárstve došlo k veľkému boomu zahraničných investícií. UNCTAD odhaduje, že v 90. rokoch počet mladých rokov 1, e, miliarda amerických dolárov bola investovaná takýmto spôsobom. V roku 2007 to už boli 3 miliardy amerických dolárov. Čo sú také spúšťače, čo sú také základné faktory, uh, tohto transformačného procesu v vidieckých oblastí. Najskôr je to kríza potravinových cien z roku 2008. Otázka zabezpečenia potravín sa znova raz objavila um, v diskusii v mnohých členských štátoch, v mnohých eh, štátoch sveta. Bohatšie štáty sa teraz eh, snažia rozvieť pomorské aktivity mimo svojho územia tak, aby si zabezpečili dodávky potravín. Takže sú tu polnohospodárske investície mimo územia týchto štátov. Potom tu máme biopalivá, máme tu mnoho záväzných cieľov, pokiaľ ide o postupné neustále zvyšovanie podielu biopalív. Aj v Európskej únii existujú kvóty podľa odhadov asi 37 všetkej uzurpácie pôdy e, ide na e, produkciu biopalív. Nie sú to potvrdené údaje, ale aspoň vidíte, aké rozmery asi nadobúda využívanie pôdy na účely produkcie biopalív. Pozrime sa na predpovede dopytu po pôde na produkciu biopaliv. Vidíte, že e, takmer 500 e, miliónov hektárov bude potrebných na vytvorenie udržateľného palivového mixu v najbližších 30-40 rokoch. Takže veľké navýšenie, pokiaľ ide o potrebu e, pôdy na produkciu biopaliva. Tretím faktorom to je finančná kríza. štáty hľadajú možnosti investovať, finančné inštitúcie, investičné fondy a podobne sú dôležitým aktérom. Čo je to nové, to odlišné? Ja tu citujem jedného kambožského e, rolníka. Otáz, on si kladie otázku, prečo skupujú pôdu, prečo len nenakupujú rýžu na trhu. Takže vidíte, že je tu odlišné vnímanie, je tu veľký rozdiel v porovnaní s e, situáciou pred 10-20 rokmi, a kedysi sa teda investovalo do úrody, e, teraz tu máme priame dovozy do, investu- do krajín, ktoré investujú, že predtým to išlo na svetový trh, teraz to ide priamo do krajiny, ktorá poskytuje investície. Kedy si to boli plodiny e, s vysokou e, hodnotou. Teraz e, sú to základné potrovinové komodity a palivové komodity, taktiež rozmery toho celého sa veľmi líšia 70. roky v Strednej Amerike aktivity firmy Chiquita, eh, to bolo asi 30-40 eh, hektárov a teraz sú to dohody, eh, ktoré presahujú dokonca hranicu 1 milióna hektárov. hektárov. A tí hráči, aktéry sú iní, Nede iba o súkromný sektor, nadnárodné korporácie, ale ide aj o štáty, či už priamo alebo nepriamo, rozvojovými bankami, rôznymi fondmi, investičnými fondmi. A tiež sú to teda vlastne aj finančné inštitúcie a investičné fondy, ktoré um, neustále stupňujú svoju aktivitu. Asi ja mesiacom som navštívil Kambodžu. Robili sme tam výskum priamo v teréne. A dovolte mi, aby som zdôraznil niektoré veci, eh, čo sme tam vypozorovali. Z tejto mapy jasne vidíte, že sú tu rôzne farby. Vláda to takto označila. Vidíte, že sú tam iba veľmi úzke koridory, kde ľudia žijú. A tieto oblasti sú veľmi úzko, veľmi husto osídlené. Toto je realita každodenného života, ktorú spôsobujú dohody o využívaní a pôdy v Kambodži. Tuto vidíte kočovanie ehm, lesov. Toto bolo veľmi dôležité pre ehm, miestnú populáciu, kde ehm, lovili a mm, zbierali plody. Toto je tiež pre mňa veľmi zaujímavá fotka. Toto bolo také rybarské spoločenstvo, ten kameň nápravo hovorí o jasne definovaných právach rybolovu. Toto bolo pôvodne bola pôvodne veľká vodná plocha, ktorá vzhľadom na aktivity investorov sa rapidne zmenšila. A tuto vidíte, aký je rozdiel medzi retorikou investorov a realitou. Samozrejme, že v, prvej rade, e, v prvom rade slúbujú, slúbujú pracovné miesta, infraštruktúru a hospodársky rozvoj pre prospech všetkých. V skutočnosti je to trošku iné. Tých pracovných miest nie je až toľko potrebujú iba málo zamestnancov, poskytujú veľmi nízke mzdy, často nižšie, než si boli schopní zarobiť eh, tieto osoby predtým svojou vlastnou činnosťou. Často ide o sezónnu prácu, prácu na nejaké kratšie, zvláštne pracovné eh, úvesky a tak ďalej. Taktiež s tou infraštruktúrou to nie je až eh, také rúžové, pretože infraštruktúra väčšinou nie je určená miestnym. Je to exportná infraštruktúra, či už sú to diálnice alebo pristaviť tie veľmi nepomôžu miestnemu obyvateľstvu. A ľudia takto strácajú prístup k pôde, k lesom a k zdrojom rýb. Takže uzurpácia pôdy ignoruje národné právo a porušuje ľudské práva, hlavne právo na potraviny, zvyšuje koncentráciu pôdy a marginalizuje už aj tak eh, marginalizované vidiecké spoločenstva. Takže uzurpáciu pôdy istotne nemôžeme označiť e, pomospolárskou reformou. E, je to presne v rozpore s tým, čo podporuje Európska únia, teda my chceme podporovať polnohospodárske reformy. Toto je niečo ako negatívna polnohospodárska reforma. A tieto dohody e, vedú k tomu, že sa rozmáha priemyselné polnohospodárstvo veľkých rozmerov, teda na rozdiel od e, malého rolníckého polnohospodárstva. My sme nedávno zverejnili viacero prípadových štúdií, dokument o, o uzurpácii pôdy v Mozambiku a v Kenii. A toto je už posledná stránka mojej prezentácie. Dovolte mi pár slov k spoločným aktivitám občianskej spoločnosti, teda aj organizácií v Európe. Uh, Máme tu snahu o monitorovanie aktivít Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o návrhy na rozvoj afrického polnohospodárstva. Dúfam, že väčšina z vás má k dispozícii našu správu k dispozícii. My sa zameriavame na uzurpáciu pôdy a na aktivity s tým súvisiace. Európska únia a členské štáty by teda mali riešiť túto problematiku. Ja vám teda poviem, eh, aké sú naše odporúčania alebo naše želenia na adresu Európskej únie a členských štátov. Eh, poprvé, medzinárodná regulácia, tak aby sa predišlo eh, získavaniu pôdy v takom veľkom rozsahu, potom nový investičný rámec v Európskej únii, tak aby tam boli aj klauzuly o dodržiavaní ľudských práv a medzinárodného práva, pokiaľ ide o biopáliva citlivá. Bolo by naozaj dobré, keby sa tie ciele pre obnoviteľné zdroje energie trošku znížili a e, keby e, skrátka Európska únia potrebovala menej e, zahraničnej pôdy, napríklad aj na účely, na účely krmovín. Ďalej posilnenie implementácie takých pozemkových politík, ktoré dodržiavajú ľudské práva. Európska únia podporuje usmernenia Africkej únie a teda nemali by dochádzať e, k podpore e, takýchto obrovských e, investícií do získavania pôdy, no a potom ešte proces FAO, plánovaný proces dobrovoľných usmernení o zodpovednej správe, správovaní pôdy a prírodných zdrojov. Eh, viacej eh, detálnejších informácií eh, ak máte záujem, ak nemáte spraktici, obrate sa na mňa, ja vám zašlem kopiu. Ak dovolíte, na záver vám ocitujem článok 1 odsek 2 medzinárodného dohovoru, medzinárodného dohovoru o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Členské štáty ratifikovali tento dohovor. A je tam teda vlastne uvedené, že e, ľuďom nie je možné v žiadnom prípade odňať e, prostriedky, z ktorých oni sa zarábajú na živobite. A ďakujem pekne. Sekretariat e, vám dá k dispozícii tie prezentácie, pretože sú naozaj mimoriadne zaujímavé. Ďalším rečníkom je riaditeľka eh, mimovládnej organizácie 3D, pani Rupaner. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť teraz pred vami a objasniť vám naše stanovisko. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel povedať pár slov k tomu, kto sme my. My sme eh, nezisková organizácia so sídlom v Ženeve a našou misiou je eh, podporovať spravodlivé hospodárstvo eh, s, udrž- s dodržiavaním všetkých eh, ľudských práv. My sa zaoberáme eh, otázkami ľudských práv pri tvorbe eh, politiky, vytvárame nové informačné nástroje, budujeme kapacity, zapájame politikov, médiá a verejnosť. A prepájame medzinárodnú politiku a mm, je dopad na ľudské práva priamo v teréne. Moja prednáška dnes po našich mojich predrečníkoch o uzurpácii pôdy by som vám chcela prezentovať hlavné obavy z hľadiska ľudských práv v tejto oblasti a, a rovnako čo môže priniesť, čo môžu priniesť ľudské práva v tejto otázke. No a na záver pár podnetov, čo by sme mohli urobiť v záujme zodpovedných investícií v polnohospodárstve podľa Olivia de Šuta, osobitného vyslanstva OSN, tak dnešné, dnešné využívanie polnospodárstva v Afrike je výsledkom zlyhaní minulosti. V minulosti sa zlyhalo adekvátne investovať do rozvoja vidieka. Nepodarilo sa nám podporiť agri polnohospodárskú produkciu, ktorá šetri pôdu a nevyčerpáva zásoby podzemnej vody. A dnes sa nám nedarí e, zriadovať dobre fungujúce a spolahlivé trhy pre polnospodárske výrobky. No a čo sa deje? Všetky štáty ratifikovali minimálne e, jeden z mechanizmu na dodržiavanie ľudských práv a preto sa samotne zaviazali, že budú dodržiavať ľudské práva. Po druhé, ľudské práva e, poskytujú mechanizmus e, na zodpovednosť, a to nie len vlád, ale aj hospodárskych aktérov. A tieto mechanizmy e, môžu využívať tak jednotlivci, ako aj skupiny ľudské práva. je to, čo sa deje medzi krajinami aj v rámci krajín No a štáty musia zaisťovať, aby opatrenia alebo ich nedostatok e, neporušoval ľudské práva občanov druhých krajín. A sem patrí aj povinnosť regulovať správanie neštátnych aktérov, napríklad nadnárodných spoločností. No a prístup no, ľudských práv je neutrálny e, netýka sa to nejakej konkrétnej vlády alebo politického systému a rovnako eh, nepredpisuje, ako vyriešiť tento špecifický problém, alebo nevypracováva nejaké špecifické modely. Sústredí sa na ľudské práva. Hlavnou myšlienkou je, že keď eh, politiky budú negatívne ovplyvňovať ľudské práva, tak eh, zákony pre ľudské práva musia byť chránené vládami. Nikto netvrdí, že investície do polnohospodárstva nie sú potrebné predovšetkým v najchudobnejších rozvojových krajinách. Treba v nich zlepšiť služby, vzdelávanie, zdravotníctvo a investície do lokálnych kapacít. Avšak investície do polnohospodárstva aj zo zahraničných zdrojov prinášajú pre ľudské práva mnohé výzvy. Ľudské práva sú porušované napríklad, ak ľudia, ktorí závidia, ktorí závisia od pôdy, sú vyhostovaní bez e, adekvátnej kompenzácie. Ľudské práva sú tiež porušované, keď e, príjem je nedostatočný na prispôsobenie sa zmenám kvôli e, dovozom. Rovnako ľudské práva sú porušené. Ak krachujú E, miestny, miestni polnohospodári kvôli dovozu lacných výrobkov zo zahraničia. Právo na sebaurčenie, na účasť na kultúrnom živote, právo pôvodné, právo pôvodného obyvateľstva alebo právo zúčastňovať sa verejných záležitostí a právo na informácie. To všetko sú základné ľudské práva. Takže aké povinnosti majú štáty v tomto kontexte? A ja využijem ako príklad právo na potravu. Právo na potravu je uznané vo viacerých nástrojoch, hlavne v medzinárodnom hovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. A toto právo bolo špecifikované detailne v všeobecnej pripomienky alebo článku 12. Každý štát musí zajistiť pre všetkých podľa jeho súdnictva prístup k minimálnej dávke jedla, ktoré musí byť dostatočne výživné a zabrániť hľadovaniu. Štáty majú tri povinnosti. Štáty nemôžu porušovať schopnosti jednotlivcov alebo skupín získavať potravu. Štáty musia zabrániť iným, predovšetkým súkromným aktérom, ako sú napríklad firmy, aby túto možnosť a schopnosť obmedzovali. No a rovnako štáty majú povinnosť posilňovať schopnosti a možnosti jednotlivcov zaobstaráva si potravu. No a čo sa týka povinností v rámci implementačných rozhodu, procesov a procesov rozhodovania, a konkrétne e, nediskriminácia, adekvátny pokrok, participácia a poskytovanie účinných opravných nástrojov. Takže čo sa dá urobiť e, kvôli zodpovednejším investíciám v polnohospodárstve. Poprvé si myslím, a to už povedali aj predrečníci, musíme podporovať prístup ľudských práv v polnospodárstve. Sem patria samozrejme aj investície do prírodných zdrojov. Znamená to dodržiavanie 11 princípov ľudských práv, ktoré e, osobitný spravodajca predložil a rovnako e, ako No, to už bolo v prípade práva na potravu. potravu. No a tiež to znamená nástroje a modelové zmluvy na investície a rovnako financovanie, hlavne zo štátnych zdrojov, ktoré rešpektuje princípy, ktoré sú momentálne dostupné. Rovnako to znamená ochraňovať právne nároky chudobných zabezpečiť ich prístup k nezávislým ochranným mechanizmom. Ďalej potrebujeme riešiť e, širší kontext, ktorý ovplyvňuje priame investície do polnohospodárstva. To znamená, že investície do polnohospodárstva musia byť integrované e, do národných e, stratégií rozvoja a osobitný spravodajca pre právo na potravu hovoril v tomto prípade o stratégii na realizáciu práva na potravu. riešenie širších problémov. Znamená tiež, že treba budovať systémy podnetov na inkluzívnejšie podnikateľské a obchodné systémy. Modely, ktoré budú zabezpečovať dodávky a lepší prístup na trh pre polnohospodárov. No a na záver to tiež znamená regulovať globálny trh pre polnohospodárske komodity. A obchod s polnohospodárskymi komoditami. A tu môžeme hovoriť o využívaní e, podpory. To je proces, ktorý môj kolega nazval zodpovednejším, zodpovednejším obchodným režimom. V neposlednom rade e, dopad a štúdie, dopadové štúdie na ľudské práva musia byť povinné. E, a, a táto dopadová štúdia by sa mala vykonať pred, počas a po investovaní do polnohospodárskej pôdy. Pre tých, ktorí to zaujíma, zaujíma detálnejšie informácie, okrem tých informácií, ktoré boli doteraz uvedené a ktoré nasledujúci rečníci uvedú, tak som pripravila krátky zoznam. No a na záver by som snad už len dodala, eh, eh, parafrazovala Varena Buffeta, rozvojové krajiny potrebujú politiku, ktorá je v prospech vlastného obyvateľstva, hlavne v prospech tých zraniteľných skupín. Nepotrebujú eh, politiku, ktoré umožňa zahraničným investorom rásť alebo špekulovať a zvyšovať ceny pozemku pôdy a potraviny. Takáto politika skutočne len poškodí tieto krajiny a bude viesť ku genocídam, hladomoru, násiliu, obchodovaniu s ľudskými bytostiami a tak ďalej. Pôda a voda sú základom života. Ak tento problém nevyriešime, ak nezabezpečíme právnu ochranu všetkých práv, tak e, zasejeme semeno ďalších konfliktov a vojen. Ďakujem veľmi pekne, veľmi dobrá prezentácia. Michael Taylor, programový manažér, ktoré politiku pre Afriku v rámci medzinárodnej koalície pre pôdu. Michael. And, uh, uh, we're tired. I, I blíži sa už pomaly koniec a sme pomerne unavení. Ja som zmenil na poslednú chvíľu názov mojej prezentácie, pretože jedna vec, ktorá je spoločná pre toto podujatie a podobného, podujatia podobného typu, v rámci diskusie často nerozoznávame správne medzi uzurpáciou, investíciami e, do polnospodárskeho sektora a získavaním pôdy. Často tu je prenik medzi týmito troma koncepciami, v niektorých prípadoch však to nie je tak jednoznačné. Musíme si teda jasne povedať, aký je ten, aká je tá koncepcia, ktorú riešime a aké problémy musíme v rámci toho e, riešiť. Spracoval e, som spolu s sekretárom pre e, medzinárodnú koalíciu pre pôdu. Asi 18 krajín je tam združených, teda sú na inštitúcie, FA, Svetová banka, FAO. Bolo to založené E, e, európskymi inštitúciami. Ďalej sú tam aj občianské združenia, e, rôzne výskumné inštitúty. náš spája spoločný pohľad, že prístup a kontrola nad pôdou a prírodnými zdrojmi je kľúčovým krokom k prekonaniu chudoby, ale spôsob, ako sa k tomu dos- dostať, tak na, tam sa názory rozchádzajú. Viete si predstaviť, že problém takéhoto charakteru a je tam aj s tým spojených veľa investícií, ktoré rastú rádovo, tak toto všetko e, púta pozornosť zainteresovaných strán. Robíme globálny projekt, 35 partnerských organizácií zapojených po celom svete. Snažíme sa nejakým spôsobom zadefinovať, čo sa vlastne deje a aké sú niektoré z tých dopadov. Jeden zo zakladateľov je Európska komisia mimochodom. Niektoré veci už boli pokryté, takže ja sa pokúsim e, niektoré veci vypichnúť No, vidíme tu obrovský nedostatok transparentnosti e, pri mnohých týchto akvizíciách. Nedej sa to v rámci otvorených e, procesov, sú to kuluárne dohody všelijaké. Keď sa snažíte nejakým spôsobom zaznamenať, aká transakcia sa uskutočnila s pôdou, tak e, nachádzate veľa konfliktných informácií. Je tam veľa vecí, ktoré vlastne nikdy sa neuskutočnili. A potom sú tam veci, ktoré nikdy neboli správne vykázané Veľmi dôležitá vec, a toto zistila Svetová banka v rámci štúdie, ktorá prebieha, je tu opa- otočený vzťah medzi zaujímavými investorov v tých krajinách a silou správy a riadenia alebo uznávania práv na pôdu. To znamená, že práva a pôdu tých lokálnych ľudí sú uznávané v priamej úmere k tým záujmom investorov Investori sa zameriavajú na oblasti, kde bude najmenší právny odpor zo strany ľudí, ktorí e, žijú na týchto pôdach, týchto pozemkoch. Prečo je pôda dôležitá? Rýchle prejdem niektorými tými dôvodmi, prečo podľa nás e, je pôda dôležitá. Je to zdroj na ktorý sa spolieha mnoho, mnoho ľudí po celom svete, pokiaľ ide o ich živobytie, je to kľúčové aktívum, kľúčový majetok, nie je to dôležité len z pohľadu výroby, ale ako povedali iní predrečníci, môže sa to použiť na iné veci, v prípade, že ľudia si tak zvolia, ale tu sa troška to prekrýva s inými názvami, ktoré sme si už vypočuli a podľa nás je takisto dôležité uvedomiť si, že plní aj veľa sociálnych funkcií, eh, dedičstvo, identita, dôstojnosť Mnohé z týchto vecí závisia od, ich, od schopnosti ľudí prístup, mať prístup k pôde. Mení sa spôsob, ako ľudia, ako vzťah ľudí teda k pôde a potom sa mení zároveň aj štruktúra celej e, spoločnosti. Ja som z Botswany v Južnej Afrike a viem, že Južná Afrika je dobrý príklad toho, ako prístup k pôde vlastne bol pilierom, ktorý držal e, apartheid pri moci a ktorý umožňoval sa držať a toto je len izolovaný prípad, je ich viacero. Viacero čísel zatiaľ, čo uvažujeme nad príležitostiami a rizikami a keď sa pozeráme na tie veľké zmeny, pokiaľ ide o to, kto má prístup, respektíve legitímny prístup e, k takým, takéto pôde. 80 celého, teda hladných po celom svete žijú e, vo vidieckých oblastiach. Toto práve sú oblasti, kde sa dejú takéto investície. 70 celkovej e, potravinovej produkcie celosvetovej eh, je produkovaných eh, malými poľnohospodármi. Prečo je takýto proces eh, dôležitý? Proces, ktorý zaujal svetové médiá počas posledných rokov. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť je, že to, čo je predmetom takýchto akvizícií, nie je prázdna pôda. Tam žijú ľudia, možno, že už Gobi alebo Sahara, tam nie sú obývané oblasti, ale tam to nepriťahuje investorov. Toto vo väčšine prípadov je e, pôda alebo pozemok, ktorý je obývaný. A v mnohých prípadoch je to obývané tými najchodobnejšími ľuďmi v rámci spoločnosti. Je dôležité, pretože už ako bolo povedané, mnohé z týchto oblastí, ktoré e, sú predmetom záujmu investorov, sú oblastiami s malou zamestnanosťou alebo možnosťou živobytia. Mnohé vlády na juhočnej pologuli sa snažia zúfalo prilákať investorov do ich eh, krajín, hlavne do tých vidieckých oblastí, čiže tam vidia veľký priestor. Je tu veľký počet štúdií, ktoré v súčasnosti prebiehajú a také úvodné výsledky poukazujú na to, že je tu obrovský potenciál na vytvorenie negatívneho sociálneho prostredia alebo dopadov a tie rizika v mnohých prípadoch, respektíve tie projekty skôr eh, zvýrazňujú tie rizika ako príležitosti. Najvýraznejšie rizika, tu by som chcel predovšetkým eh, zdôrazniť využitie spoločného majetku, spoločného vlastníctva. To znamená, že tie prírodné zdroje, ktoré sú využívané, sú vlastne riadené na kolekt- z kolektívnej úrovne. Odhadujeme, že asi 1 až 2 miliardy ľudí, ktorí žijú na tejto planete, využívajú eh, zdroje v rámci spoločného vlastníctva, spoločného majetku. Väčšinou takýto majetok patrí štátu. Eh, patrilo to pod eh, kráľovstvo, pod, pod Britániu v rámci koloniálnych období. Čiže vlastne títo ľudia sú, efektívne, sú vlastne len skvotermi na takejto pôde. V mnohých prípadoch vláda dáva pôdu, ktorú môže takto dávať. Nejdu proti právnemu systému. Ide však o to, že takéto právne systémy neuznávajú tie nároky ľudí, ktorí žijú na tejto pôde a žijú tam už viacero generácií. Hlavne ide o krajiny, ktoré majú tradíciu, povedzme, e, pastierstva. Tí ľudia chodia po tej pôde a idú tam, kde napríklad naprší a tam vedú svoje stáda. Takto si zabezpečujú vlastne živobytie. Je to veľmi dôležité, takisto farmári e, alebo rodinné polnospodárske rodiny polnospodári, alebo tak, tak tí tiež sú vystavení riziku. Počas posledných dvoch mesiacov sme zaznamenali akvizície, ktorým sme sa stretli. 739 sme zaznamenali. E, väčšina z nich je v Afrike, 449, 182 Ázia, 12 Východná Európa, 72 Latinská Amerika, 3 Oceánia. Toto je naozaj len špička toho hľadovca. Tieto údaje vlastne nám hovoria jednoducho o, tých, o tom počte akvizícií, ktoré prebiehajú. A to je výrez do súčasnej situácie. E, vybral som si ešte príklad e, spoločnosti z Európy, aby som rozpíril ten mýt, e, mýtus, že ide o niektoré krajiny, z ktorých sa dejú takéto investície. Tie investície pochádzajú z celého sveta, zo všetkých predstaviteľných kútov len spoločnosti, ktoré, sú, ktoré majú svoje sídlo v Spojenom kráľovstve, sú zodpovedné za 50 investícií, 39 afrických, 3 azijských, 22 z toho išlo do výroby agropalív, 9 do výroby polnospodárských produktov. Je to 27 krajín, z ktorých pochádzajú tieto investície. Asi 700 tisíc hektárov na investície je, je to. Rýchly príklad niektorých rizík, toto je Mozambik. Mozambik má jeden z najprogresívnejších zákonov, ktoré sa týkajú pôdy, pričom uznáva tie nároky miestnych ľudí. Takisto tam bola pomerne agresívna kampaň, ktorá mala prilákať investorov. Mapa vľavo e, predstavuje úrodnosť. Zelené sú oblasti s najväčšou úrodnosťou Na fialovým sú tie najnižšie, najmenej úrodné. Mapa vpravo žltým e, to sú miesta, kde boli poskytnuté komunitám práva zo strany vlády. E, modré je, kde boli e, dané práva investorom. Vidíte tam isté prieniky na týchto mapách. Vidíte, že vo všeobecnosti práva pre komunity boli e, poskytované v tých suchších oblastiach. Investori sa nezajímajú takéto oblasti, hľadajú tie, ktoré sú úrodnejšie. A vidíte to podľa tejto distribúcie týchto oblastí. Zajímavá je aj tá miera krajina, kde, ktorá dostáva veľa podpory od komisie, od iných donorov, tá veľmi intenzívne pracovala na svojom katastrálnom systéme a na registrácii certifikátov, napriek tomu sú tam ešte stále tieto prieniky červeným kde taká istý, ten istý kus zeme bol daný komunite, komunite ako aj investorom. Čiže aj napriek tomu, že sú dobré systémy a zabezpeky, tak ešte stále sú tam veľké rizika. Toto preskočím. To je príklad z Tanzánie toho, čo sa udialo v prípade špecifickej investície a namiesto toho ideálneho scenára, ktorý sa mal udiať podľa zákona. No na záver prezentácie e, nadnesiem takých 5 postrehov, 5 návrhov, pokiaľ ide o to, ako Európska komisia a ostatní, ktorí sedia v tejto miestnosti, ako to vnímajú, ako by sa mohli zapojiť do tohto podľa nás. Podľa nás nevieme dostatok, nemáme dostatok informácií, pokiaľ ide o to, aké sú tie rizika versus príležitosti Prečo je ten výskum dôležitý? K dôvodu nedostatku transparentnosti, ako sme spomínali, a dopady sú naozaj ďaleko siahle. Predstavte si, že máte 99-ročný prenajom. To môže mať obrovský vplyv na prostredie, na živobytie, na všetko. Ako by sme mohli zlepšiť tú výskumnú stránku? Veľa výskumných iniciatív zaujímavých prebieha v tejto chvíli, veľa takých spoločných zo strany FAO a Svetovej banky. Svetová banka sa chystá zverejniť 30 štúdí o konkrétnych krajinách. FIAN sa zmienilo o dvoch štúdiách ROPA, veľká africká organizácia, ktorá sa zaoberá šiestimi krajinami v západnej Afrike. V tejto chvíli SNV robí prípadové štúdie asi v 12 krajinách. E, Klub du Sahel takisto robí 6, GTS, veľmi dobré štúdie v Ázii, v Afrike, veľa teda prípadových štúdií, ktoré robia tieto jednotlivé organizácie. Toto bude len začiatok nášho lepšieho chápania. Musíme to lepšie chápať. A ak sa pozrite na to, kto spravil tie najrozsiahlejšie štúdie, organizácie typu FAO alebo Svetovej banky, ktoré majú veľmi široký záber, ktoré sú veľmi komplexné, tieto štúdie aj je nevyhnutné nadviazať e, štúdiami, ktoré budú robené ľuďmi v teréne alebo organizáciami. To je skvelé. Ropa napríklad, ktorí zadali vlastnú štúdiu a treba sa na to pozrieť z ich vlastného pohľadu. Treba položiť tie otázky, ktoré ich zaujímajú a tieto informácie sa potom musia dostať do tej diskusie širšej. Určite Európska komisia e, nabáda na obozretnejší prístup e, vo svetle toho by sa mali prezentovať aj tie informácie, ďalej nevyhnutné e, zlepšiť registráciu práv na vlastnenie, na držbu, hlavne v oblastiach s vysokými investíciami. Prečo? Pretože otázka, či sú uznávané alebo neuznávané tieto práva lokálnych ľudí, to je úplne pilier základný. To je ten hlavný determinant toho, kto bude z toho profitovať a kto bude na tom prehrávať ak tam tie práva nebudú uznané, tak e, lokálni ľudia budú prehrávať, tak pojazd. A nielen túto generáciu, ale ďalšie generácie. V prípade, že budú uznané ich práva, tak oni si môžu aspoň teoreticky tú voľbu spraviť, či budú akceptovať investíciu alebo nie. A v prípade, že budú akceptovať, tak za akých podmienok k tomu príde. Ako e, toto už veľmi dobre bolo spomenuté v rámci prvého panelu, je oveľa lacnejšie a jednoduchšie a rýchlejšie pomocou GPS a technológií, ktoré boli e, otvorené za posledné 10 ročia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaregistrovať tieto práva v širokej škále. My sme chceli zdôrazniť, že je veľmi dôležité uznávať kolektívne práva a ak komunity, ktoré majú uznané kolektívne práva, by chceli v neskôršom štádiu dávať individuálne práva vlastníctva, môže tak spraviť. Ale myslím si, že najskôr tu existuje potreba ochrániť potreby toho kolektívu. A plurálne práva, teda my teda sme za súkromné vlastníctvo a nie možno nevyhodne jednotlivci, ale komunity by mali byť vybavené rovnakými právami ako jednotlivci, aby dokázali pred súdom obhajiť svoje právo proti tým, ktorí možno eh, nie sú ochotní, ktorých teda by chceli prevať do ich eh, krajinu, eh, pôdu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Michael. A teraz náš posledný rečník. Je to Henry Sajagich z Lavia Campesina. Nech sa páči, Henry. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať poslancom Európskeho parlamentu, že ma pozvali sem ako zástupcu Lavia Campesina. Toto je organizácia, ktorá zastupuje lokálne obyvateľstvo, chudobné obyvateľstvo. Predrečníci už eh, spomenuli mnohé z vecí, ktoré sú aj našim záujmom. Pre mňa je dnešok mimoriadne osobitným dňom, pretože tu sedím pred vami, pred poslancami Európskeho parlamentu v výbore pre rozvoj. Pre nás La Via Campesina pre našu organizáciu je teraz na čase zamyslieť sa nad tým, čo je rozvoj, pretože pozrime sa na počet ľudí, ktorí hľadujú celosvetovo, ten počet sa navyšuje. Členské št- pardon, e, štáty, jednotlivé štáty e, si stanovili za cieľ znížiť počet hlasujúcich do roku 2015 z 820 miliónov na polovicu. Ale teraz počet hľadujúcich je vyšší. Už viac než miliarda ľudí celosvetovo hľaduje. To je veľký problém. Potom máme mileniové ciele rozvoja. Tie tiež e, chceli e, pracovať na znižovaní chudoby. Ale ako je to s tou chudobou? Chudoba naopak narastá. Potom problematika klimatických zmien. Vidíme to na počasí, vidíme to na klíme, ako sa mení. Ja som z Indonézie a napríklad finančná kríza nás postihla veľmi silno. Finančná kríza um, sa prejavila po celom svete, v Európe. Takže je potrebné zamyslieť sa nad rozvojom nielen na južnej pologuli. My sme mali rolníci, nevlastníme pôdu a pre nás uzurpácia pôdy nie je novým fenoménom. Ja pochádzam z Indovézie, a pre občanov mnohých krajín zla Via Campesina je uzurpácia pôdy veľkým problémom. Vývoz tabaku, čaju, kaučuku, a práve tieto účely transnacionálne korporácie z Európy a z Ameriky preberajú pôdu na našich územiach. Toto je era kolonializácie. A uzurpácia pôdy je veľmi podobnou praxou. Liberalizácia, privatizácia, trochu s pôdou, neoliberálna politika podľa Washingtonského konsenzu toto všetko umožňuje uzurpáciu pôdy. Lavia Campesina si myslí, že Svetová banka, jej politika umožňuje uzurpáciu pôdy nadnárodným korporáciám na našich územiach. Rečníci hovorili o vlastníckých lístoch. Vlastnícky list by umožnil rolníkom, by mal umožniť rolníkom eh, fungovať na pôde, vlastniť ju. Nemal by slúžiť nadnárodným korporáciám v Mexiku, v Indonézii. Skrátka, mm, tento nový systém, systém vydávania vlastníckých listov vôbec rolníkom nepomáha na Madagaskare, milión hektárov, o tom hovoril predročník v Indonézii. V súvislosti s potravinovou krízou. zkrátka prichádzajú ďalšie a ďalšie veľké podniky, ktoré oberajú rolníkov o pôdu. Kedysi nadnárodné korporácie prichádzali z Európy a z USA. Ale teraz sú to azijské spoločnosti z Číny, z Koreji a možno aj z Indonézie. Možno indonéske spoločnosti uzurpujú pôdu v Afrike. Farmall Company, toto je veľká spoločnosť, ktorá eh, v spolupráci s americkými podnikmi eh, teraz eh, získava pôdu v Afrike. Takže keď hovoríme o rozvoji, čo to vlastne rozvoj je? My sme v Via Campesina sa už roky snažili bojovať za malých rolníkov, tak aby sa systém zmenil, e, aby sme prešli od tej koloniálnej éry do novej éry. V niektorých krajinách tento program bol úspešný, v niektorých ale nie. Čína, Vietnam, Japonsko, Korea, tam to ide aj v Európe. Myslím si, že v, európskej krajine, v Európe krajiny mali úspech s polnospodárskými reformami. Počas Svetového potravinového samitu roku 1996 sme ako Lavia Campesina povedali, že je potrebné dať práva, dať nezávislosť chudobným. V rámci systému VTO tento systém nie je funkčný, pretože ľudia hľadujú Ľudia hľadujú nie preto, že by bola tu nízka produkcia potravín, nie je to preto, lebo potraviny sa nedostávajú k tým, ktorí ho potrebujú, pretože e, sa používa na priemyselné účely. Je to ovládané veľkými spoločnosťami. My sme navrhovali, aby sa uplatňoval model trvalo udržateľného polnohospodárstva. hospodárstva tá zelená revolúcia v Ázii e, sa bohužiaľ nepresadila v prospech všetkých, aby všetci mali prístup k pôde, prístup k potravinám. čas ma tlačí, takže pomaly prejdem k záveru. Naša organizácia požaduje polnospodárskú reformu nielen v krajinách tretieho sveta ako Indonézia, ale aj tu v Európe. Pani poslankyňa hovorila, že ľudia nemajú prístup k pôde. V decembri minulého roka som bol v Kodani v Dánsku Lavia Campesina hovorila, ako je to možné, že pôda nepatrí rolníkom. V Japonsku, v Južnej Koreji, aj v Európe vidíme, že mnoho rolníkov mm, odchádza z tohto povolenia, že sa znižuje počet polnohospodárov. My dúfame, že aj v Európe urobíte druhú polfáskú e, reformu, že aj tu sa zamyslíte nad e, tým, ako funguje polnohospodárstvo. Biopaliva v Európe. Na tým je potrebné sa zamyslieť, pretože ak naďalej budete tlačiť na produkciu biopalív, tak naše pralesy, naše lesy budú zničené v Indonézii, v Malézii, v Latinskej Amerike. Budú musieť ústupiť produkcii biopalív, ktorá nejde v prospech tých najpotrebnejších, najchodobnejších, ale veľkých spoločností. Spoločná hospodárska politika v Európe Tu je potrebné reformovať aj z hľadiska rozvoja a rozvojovej podpory chudobnejším krajinám. Taktiež klimatické zmeny, Emisie CO2 sú obrovským, obrovskou hrozbou. V mene boja proti klimatickým zmenám tiež dochádza k e, uzurpácii pôdy v rôznych častiach Indonézie, aj v iných krajinách. V mene riešenia problému klimatických zmien. A tiež je potrebné, aby sa Európska únia zaoberala nadnárodnými spoločnosťami, ako oni vykonávajú svoje aktivity v iných krajinách. Na medzinárodnej úrovni chcem podporiť to, čo povedal predrečník zastupujúci FIAN. Um, Európska únia by mala podporovať politiky FAO, pokiaľ ide o vidiecký rozvoj a polnospodárske reformy v krajinách rozvojového sveta. Pretože niektoré politiky Európskej únie nejdú týmto smerom. A dúfime, že iniciatíva Lavia Campesina budú podporené Európskou úniou napríklad výmena osvedčených postupov. Ďakujem za pozornosť. Um, thank you all. Ďakujem pekne, Henry, a ďakujem aj vám všetkým za veľmi zaujímavé prezentácie. Máme ešte uh, približne 10 minút, takže ak chce niekto položiť otázku, teraz má na to priestor. Nech sa páči. If you don't mind, we'll share the meeting from here. <laughs> No, no, I called you to speak, please. Takže nech sa páči, máte slovo. Merci, že... Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel dať prednosť dáme, pretože ja som ešte nebol úplne pripravený. Mňa skutočne veľmi zaujali všetky prezentácie. Hlavne pán Taylor a Rupaner. Im sa podarilo prekonať e, ten administratívny rámec. Povedali, e, že kapitalizmus je vykoristovateľský systém a komunizmus je opo- protiklad. Už uvidíme. A treba zvoliť pragmatický prístup, avšak problémy, ktoré máme ja by som povedal, že nemôžeme použiť trh na riešenie všetkých vecí. Sú tu práva a záujmy právo na potravu, aj keď to nie je vytesané do kameňa, ale je to všeobecne uznávané ako ľudské právo, princípy francúzskej revolúcie, že tom hovoria a myslím, že my teraz musíme definovať hospodárske a sociálne práva, pretože Všetko to do, dokopy umožní prekvitaniu nových generácií v rozvojových krajinách. Štáty, partneri, Európska komisia, hlavy štátov a vlád prislúbili pomoc rozvojovým krajinám. No a keď sa nevyjadrujú politicky korektne, tak um, sú pred prekážkami, ktoré nedokážu prekonať. Už um, idete do krajiny, idete do krajiny, ktorá sa potrebuje rozvíjať, tak potrebujete tam mať, um, potrebujete tam mať partnerov. Ako obídete túto prekažku? no na to, aby sme dosiahli nejaký pokrok, tak potrebujeme veľmi dobré referencie. No a niekto raz povedal, že ak chceme všetkým nakrmiť, musia všetky družstvá na svete fungovať. To znamená, že treba jasne zhodnotiť, aké sú práva, aké sú povinnosti a záujmy a právo na potrebu, potravu musí byť nadradené eh, akýmkoľvek záujmom. No a A ak sa na to podarí, tak dosiahneme pokrok, ak nie, eh, tak opätovne sa bude opakovať prípad Zimbabwe. Myslím, že čo sme videli tam, to sa deje kvôli tomu, že to stále tam je stále problém prístupu k pôde. Ignorovanie práv ľudí, ktorí pracujú na tej pôde, ale neprinesie žiadny pokrok. Takže čo môžeme navrhnúť a ako riešiť tieto problémy? Ja myslím, že partnerských dohodách s africkými krajinami sa nám to teraz ešte nepodarilo vyriešiť ten problém. Z dlhodobého hľadiska treba zaistiť, že polnospodári, ktorí tvoria približne polovicu obyvateľstva, musia mať základ svojej existencie. No a koľko by to stálo? Ak by niekto kúpil pôdu v mene tých, ktorí nemajú nič, ale ktorí pracujú na nej. A to je otázka, ktorou sa musíme zaoberať na no štúdiu FAO. A už sme hovorili. Vy ste hovorili o západoafrickej štúdii. A to fóre, na ktorom som bol ja zapojený. Ale teraz musíme postupovať pred a definovať stratégiu Mňa by veľmi zaujímalo, aký je názor komisie na tieto veci. Myslím, že najhoršie by bolo dostať na mieste, na mieste. Potrebujeme dosahovať pokrok, a chrániť našich polnohospodárov. My máme toľko režimov, koľko máme štátov. Každý členský štát má režim, ktorý chráni polnohospodárov, ktorí obrábajú tú pôdu. vo Francúzsku v niektorých prípadoch sme zakázali cudzincom skupovať pôdu, ak na nej nebudú pracovať, ak ju nebudú obrábať. A ak táto podmienka nebude splnená, aj dnes to je ešte stále tak, a tak je zakázaný prístup k vode. Takže myslím, že ako postupíme vpred. podľa tohto, tak by sme nerobili výnimky v Európe. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám otázku. Chcela by som sa spýtať všetkých panelistov. Okrem reformy spoločnej polnohospodárskej politiky, aké nástroje máme k dispozícii na to, aby sme zaručili, aby uzurpácia pôdy neporušovala základné ľudské práva. Mňa by zaujímali nejaké jasné konkrétne myšlienky, ako postúpiť vpred ako EÚ, na to, aby sme ukončili uzurpáciu pôdy. Ďakujem pekne. Už ďalšie otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mňa zaujímajú dve veci. Ja myslím, že je veľmi dobré, že tá správa bude naše presnejšie čísla podľa krajín. Ja som spolupracoval s vládou, skúmali sme rôzne projekty v Mozambiku a Mozambika pridelil 5 až 8 miliónov hektárov pre investorov. Pričom formálne to bola len malá časť. No a mňa Eh, ja si teda myslím, že treba skutočne veľmi špecificky byť a presný a konkrétny. A druhá vec, eh, zdá sa, že sa tu hovorí stále o nezodpovedných vládach. Ale ja teda hovorím hlavne o Mozambiku, kde poviem, aká je situácia v Kambodži. Eh, Boli tam veľké obavy. E, na rade ministrov Vlastne otázka, ako sa budeme pozerať našim deťom do očí. A tá pôda, za ktorú sme my, e, tak e, bojovali, teraz ju dáme cudzincom. Takže by bolo by lepšie zapociť sa do dialogu so vládami. Ja som zatiaľ nepočul nič o tom, aké je stanovisko vlád. Takže opätovne. Ja nezavšeobecňujem niektorá z prípadom Mozambiku ale tiež ak Európska únia skúmať, čo môže urobiť, tak je dobré zamyslieť sa nad konzistentnosťou prístupu medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami, pretože eh, v niektorých eh, rozvojových eh, agentúrach je veľká nekonzistentnosť medzi jednotlivými oddeleniami, pretože jedno oddelenie podporuje rozvoj súkromného sektora a investície No, teraz je tu tá mm, nová vlna nových oddelení, ktoré tvrdia, že treba byť eh, prísnejší a voliť dobré investície. Takže ja si myslím, že rozvojové agentúry eh, treba eh, harmonizovať dobre. Pomaly nám vypršal čas. Ja sa budem snažiť položiť tiež otázky. Michael Ferro povedal, že 1 až 2, 1 až 2 miliardy ľudí sú nájomníkmi štátu. My sme tu, neza, tu nezaznelo dnes a, eh, a slovo korupcia. A ako sa prideluje teda eh, pôda, ako to funguje. V mojej krajine ústava hovorí, že ľudia majú právo na eh, majetok. Neviem, aká je situácia v iných krajinách, ale možno by ste nám mohli k tomu niečo povedať keď hovoríme o revízii, o nástroji rozvojovej spolupráce, čo je našim jedným základným právom. A Michael sa tiež spýtal o výskume možností a dopadov. Kto by mal robiť ten výskum? Či to bola komisia? Bolo by to dobré, ak by to bola komisia. Zazneli tu mená viacerých organizácií, ktoré už eh, urobili výskum, takže neviem, posledné slovo máš, Mir. Ďakujem pekne, Michael povedal niečo veľmi zaujímavé. Mm, Michael povedal, že vlády sú v rámci svojich eh, legálnych práv a dávajú mm, pôdu cudzincom a vyvlastňujú vlastných občanov, pretože ich vlastní občania nikdy neboli na tejto bude zaregistrovaný. No a jedine ako môžeme zastaviť eh, vlády, aby dávali veľké časti pôdy. A samozrejme, keď sa to dáva eh, bohatým cudzincom, tak sa na tom obohatia aj ministri určite. To je realita. Takže ak vlády by vlastne ľudí a zbavujú sa veľkých častí veľkých pozemkov, tak právne to nie je zakázané. Tak jediný spôsob, ako to zastaviť, je žiadať, aby všetci ľudia, ktorí žijú na tejto pôde, či už individuálne vo skupinách, musia byť registrovaní vlastníci pôdy. Dobre. Kto by chcel reagovať ako prvý? Takže pôjdeme zľava doprava, nech sa páči. Thank you, try to be very short. Uh... Ďakujem, pokúsim sa stručne, pokiaľ ide o otázku ohľadom konkrétnych krokov zo strany Európskej únie. Myslím, že ja už som poukázal na proces dobrovoľných usmernení. Je to dobrovoľné na úrovni FAO. Jeden z cieľov je, a zároveň je to aj e, cieľ špeciálnu spravodajcu, osobitnú spravodajcu pre právo na potravu Olivier de je, aby tie povinnosti, ktoré súvisia s ľudskými právami a ktoré sa vzťahujú aj na otázky pôdy, aby boli využité tieto dobrovoľné usmernenia ako nástroj, aby boli použité spoločne aj v kontexte uzurpácie pôdy problém je, že nie sú práva, že ľudia nie sú zaregistrovaní. Myslím, že je naozaj veľa prípadov, kde veľmi pomôže, keď ľudia majú zaregistrované práva. Ale ako sme už videli aj v Kambodži, nie je dôležité, či sú tieto práva zaregistrované alebo nie. Vláda, a potom sa dostávame k tej korupcii a k podobným záležitostiam, vláda jednoducho dá túto pôdu niekomu bez toho, aby boli zdokumentované práva. Čiže nejde o to, že sme sa len zaregistrovali a že potom sa nájde nejaké jednoduché riešenie, alebo že bude zaregistrované a potom bude to riešenie problému. Chcel by si niečo doplniť? Myslím si, že na vyriešenie tohto problému nemôžeme sa na to pozrieť len zo stránky práva alebo zákona. Musíme sa pozrieť na to, prečo nadnárodné spoločnosti chcú uzurpovať pôdu. Chcú veľa tejto pôdy. A prečo vláda im takúto možnosť dáva? Prečo im dáva túto pôdu? Pretože tí ľudia majú isté záruky, pokiaľ ide o túto pôdu. Nejde to len tak automaticky, pretože niektoré nadnárodné spoločnosti nielenže uzurpujú túto pôdu, oni aj dajú kompenzáciu, dajú peniaze polnospodárom. A ak polnospodári majú e, nejaké vlastníctvo k tejto pôde, tak potom je jednoduchšie pre tú spoločnosť konkrétnu vyplácať takúto kompenzáciu. Preto si, si myslím, že je lepšie, aby sme to neriešili len e, prostredníctvom zákona, aby sme to viac vnímali komplexne, tú situáciu. Ďakujem pekne, Violet. Ďakujem pekne. Nadvezujúc na predrečníkov, pokiaľ ide o otázky konkrétnych nástrojov, ktoré by mohli byť použité, ja by som takisto chcela veľmi podporiť myšlienku, že Európska únia podporí tento medzinárodný dialog, ktorý sa deje, pokiaľ ide o tieto dobrovoľné usmernenia. Samozrejme, dobrovoľné usmernenia sú len jednou časťou celkového obrazu. sú zbytočné, prípade, že obrovské kusy alebo obrovské množstva investorov nebude sa podľa nich správať, ak nebudú implementované a ak nebude systém sankcií, ktorý bude uplatňovaný v prípade, že tieto usmernenia nie sú dodržiavané. Takže je veľmi dôležité spraviť tieto usmernenia čo najviac operatívnymi a jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je naviazať akékoľvek verejné financovanie pre investície do polnospodárskej pôdy tejto oblasti na využívanie a implementáciu takýchto princípov, takýchto zásad. Ďalší konkrétny spôsob je zabezpečiť, že medzinárodné rozvojové agentúry, ako napríklad Svetová banka cez e, pobočky Fiat alebo FIAN alebo iné agentúry, že aj oni budú implementovať tieto usmernenia pri dohodách, ktoré budú uzatvárať na polnospodárskom, polnospodárskom sektore toto by bol príklad, ako e, tú záležitosť e, zefektívniť. Samozrejme, ako pre členov parlamentu je dôležité požadovať no, zodpovedanie sa tej výkonnej zložky moci. A ako som už povedala, pre nás ten rámec ľudských práv poskytuje isté meradlo, isté meritko, ako sa dostať e, týmto smerom. pokiaľ ide o otázku toho, že vlády konajú právoplatne, pokiaľ odozdávajú pôdu, myslím si, že musíme pripomenúť týmto istým vládam, že väčšina z nich sa podpísalo pod medzinárodné záväzky ľudské práva a že v rámci týchto záväzkov môžu byť braní na zodpovednosť. Ďakujem, Michael. Konkrétne e, kroky, dva som spomenul na konci prezentácie tie ďalšie tri, ktoré som sa chystal spomenúť. Jeden z nich bol podporiť vlády pri lepšom rozhodovaní v rámci toho obmedzeného výskumu, ktoré spravili naši partnery. Vidíte tam dvojstranový kontrakt, ktorým sa dáva na 90 rokov 500 hektárov pôdy pre investora, čiže nie sú tam žiadne e, zábezpeky, ktoré sa týkajú napríklad zamedzenia exportu počas nedostatkov potravín v krajine. Nie sú tam žiadne zábezpeky, ktoré by sa týkali environmentálnych záležitostí, nejaké takéto doložky, ktoré by to zabezpečovali. Čiže aj vlády, nielen lokálni aktéry, e, vychádzajú z toho nevyhodnení. Samozrejme, tí ministri, e, ktorí tlačia takéto dohody, tak chcú zaručiť rozvoj, ale nevyhnutne sú vyzbrojení dobrými zbraniami na to, aby mali kvalitné dohody. Je dôležité, aby tieto rozhodnutia, ktoré sa týkajú pôdy a pozemkov, aby bol, zapojili všetkých e, aktérov, všetky zainteresované strany. Zároveň je nevyhnutné zapojiť aj občianskú spoločnosť, aby sa stala súčasťou týchto rozhodovaní. Ja viem, že komisia podporuje organizácie polnospodárov po celom svete, to je skvelé a to musí pokračovať, tak aby oni mali silný hlas e, pri takomto rozhodovaní, ako bude prebiehať ten proces. Budete mať teda také, do, taký dohľad zo strany občianskej spoločnosti ohľadom toho, ako to bude vyzerať. E, medzinárodné dohovory sú skvelé v mnohých prípadoch, ale tie skutočné uzurpácie pôdy, ktoré sa dejú e, často tie krajiny, kde sa to deje a nedodržiavajú vlastné ústavy, ako môžeme od nich očakávať, že budú dodržiavať medzinárodné dohovory, musia posilniť vyslovene civilnú spoločnosť vo svojej, občianskú spoločnosť vo svojej krajine, aby e, dokázali brať vládu na zodpovednosť. Takisto treba rozšíriť ten dialog. V súčasnosti je tu proces e, dobrovoľných usmernení na úrovni FAO. To je silný participatívny proces, ale zároveň Svetová banka, FAO, Intake, Contact navrhuje viacero princípov. A hovoril to aj špeciálny spravodajca, pokiaľ ide o právo na potraviny. GTZ takisto navrhol Fairness Campesina, takisto organizácie podobného typu navrhli isté zásady. A keby, keď nie sú do, dodržiavané tieto zásady, tak potom nie je možné takúto investíciu zrealizovať. Takáto dohoda musí byť rozšírená, musí byť demokratickejšia a v prípade, že budú tieto zásady dohodnuté, tak musia byť predmetom oveľa širších konzultácií. Ďakujem komisia. Ďakujem. Otázka e, získavania pôdy alebo akvizície pôdy, toto všetko e, je vnímané ako veľmi náročná téma, pokiaľ ide o naše najbližšie, najnovšie oznámenie v tejto veci, ktoré bolo publikované pred niekoľkými dňami a viem, že to bude predmetom rozprávy v parlamente. Tam musíme e, my zároveň indikovať aj tú podporu, ktorú, ktorá bude smerovať do vypracovania usmernení a takisto podporu, ktorá bude smerovať do krajín, na ktoré sa vzťahuje zásada práva na potraviny. Čo je mimoriadne dôležité, je otázka transparentnosti. Transparentnosť môže byť podporená tým, čo povedal Michael, že sa podporí teda sektor občianskej spoločnosti, budú sa treba podporovať organizácie, ktoré majú vo svojej náplni podporu polnospodárov a bude sa robiť e, obsiahlejší výskum e, situácie a bude sa získavať viacej faktických informácií o tom, aká je situácia v teréne. Bude sa podporovať proces registrácie pôdy a tak ďalej. Čiže je viacero vecí, ktoré by sme mohli si osvojiť pri riešení tohto problému. Takisto sme poznamenali si otázku súdržnosti politík a to takisto samozrejme zohľadníme, pokiaľ ide aj o iné rozvojové agentúry, ktoré fungujú v rámci EÚ, ako aj e, to budeme riešiť spolu s inými generálnymi rejiteľstvami, ktoré existujú v štruktúrach komisie. A takisto aj ten, tá otázka širšie konzultácie, to si treba tiež uvedomiť. Áno, definitívne. Akým, akom zmysle tie širšie konzultácie? Mám na mysli ten demokratický proces, ktorý by mohol byť zmenený, e, z, spomenutý. Že máme teda možnosť to reflektovať aj v tých štúdiách v jednotlivých krajinách. A áno, samozrejme, široký dialog je vždy súčasťou celého procesu. Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi dlhé poobede, veľmi zaujímavé. Každopádne dvoma rozdielnými aspektami, ktoré boli prejednávané. Veľmi zaujímavé verejné vypočutie. Chcem poďakovať všetkým členom panelu, všetkým tým, ktorí prispeli, všetkým kolegom, ktorí zostali. Je veľa zasadnutí alebo schôd, ktoré sa deje zároveň, takže ľudia prichádzajú, odchádzajú. Takisto chcem poďakovať asistentom, zástupcom komisie. Je dobré, že ste tu boli. Ďakujem pekne aj tlmočníkom, všetkým, ktorí pripravili túto schôdzu, predovšetkým sekretariátu, ktorý e, naozaj si to od nich vyžiadalo veľa úsilia. A tým sme sa dostali nakoniec. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať. Him and good night from... A dobrý večer.